Friends, we will start the meeting. E, priatelia, začneme schôzu. Už sme prišli o 5 minút. Máme veľa otázok, ktoré chceme položiť prvému podpredsedovi komisie, pánovi Timmermansovi. Čakal tu na mňa, sedel a ja som prichádzala medzi prvými Teraz je naozaj na čase, aby sme sa do toho pustili. On naozaj ukázal, že má veľký záujem o stretnutie s nami, e, diskutovať a odpovedať na otázky. Teraz začneme. Chcem, aby tu bolo kľud, ticho. Dám slovo pánovi Timmermansovi, e, aby predniesol taký úvodný príspevok. Ďakujem pekne, pani predsednička, ak sa nemýlim, tak myslím, že to je deviatý výbor v rámci Európskeho parlamentu, kde mám tú čest e, zúčastniť sa na rozprave. Na základe predchádzajúcich skúseností budem v tých mojich úvodných pripomienkach e, naozaj veľmi stručný, tak aby sme mohli väčšinu času využiť e, na diskusiu otázok a odpovedí, ale samozrejme nechám vám to na vás, pani predsednička, ako to zorganizujeme Veľmi stručne v rámci Európskej komisie vnímam svoju zodpovednosť ako implementáciu niektorých priorít, eh, ktoré boli dohodnuté medzi Európskym parlamentom a Junckerom. Eh, z malých vecí sa stávajú veľké veci. Eh, lepšia regulácia alebo reglementácia to netreba chápať ako menej legislatívy alebo dereguláciu. Ide o lepšiu legislatívu, kvalitnejšiu, tak aby sme dosahovali ciele, ktoré sme si predsa vzali. A ja silne verím, že je tu potreba udržateľného vývoja a že to ide ruka v ruke s udržateľným vývojom životného prostredia, ekonomickým vývojom a takisto sociálnym vývojom. A v týchto troch oblastiach musí Európa byť e, v popredí v rámci celého sveta ja si tiež myslím, že ak naplníme takéto priority, tak e, spravíme Európu konkurencieschopnejšou v rámci sveta, ktorý sa stále viac a viac stáva konkurencieschopným a kde sú tie výzvy obrovské, kde Európa nedokáže e, súperiť e, v týchto vo veciach, ako je napríklad cena práce a tak ďalej. My budeme dobrí, keď budeme dávať nejakú pridanú hodnotu a keď to budeme realizovať udržateľným e, spôsobom, tie veci, ktoré vychádzajú z komisie, sú založené práve na takýchto úvahách. Ja chcem v rámci tohto výboru upriamiť pozornosť na osobitnú skupinu ľudí, ktorí budú e, spolupracovať so mňou a ktorí už počas 4 mesiacov môjho mandátu so mnou absolvovali intenzívne rozhovory. Sú to malé a stredné podniky. Ja som si to dal ako svoju misiu v rámci každej návštevy členskom štáte absolvujem priame stretnutia s malými a strednými podnikmi. Nie so zástupcami, s nejakými združeniami malých a stredných podnikov, nie so skutočnými malými a strednými podnikmi. E, vždy príjmu toto pozvanie a mnohí z nich prídu, pretože je tam isté silné posolstvo, ktoré vysielame, prichádzajú, diskutujú, sú do veľkej miery sklamaní Európou, boli niekedy nadšení predstavou Európy a spoločného postupu, spoločných postupov. Oni chcú samozrejme teraz e, mať možnosť naberať nových zamestnancov, chcú znižovať byrokraciu, chcú príjmať lepšie legislatívne úpravy a tak ďalej. Chcú robiť to, čo vedia robiť najlepšie. A tým je pokúšať sa vytvárať viac podnikateľských príležitostí a tým prispievať k rastu zamestnanosti. Chcem to konkrétne spomenúť, pretože počas štyroch prvých mesiacov môjho pôsobenia som si všimol, že sú veľmi angažovaní, keď hovoríme o európskych veciach, že ich znepokojujú mnohé veci, ktoré sa dejú v Európskej únii, ale napriek tomu sa dostavujú na tieto stretnutia, pretože sa domnievajú, že spolu môžeme e, spraviť ten rozdiel. A ja verím, že e, počas tejto komisie spolu s Európskym parlamentom dokážeme naštartovať veci pre tých ľudí, ktorí majú prácu a pre ľudí, ktorí tak ktorý ďalej túto prácu poskytuje ostatným. Ďakujem. Teraz dám slovo Agnes Jungerius. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, pán komisár. Ďakujeme za to, že ste prišli na našu dnešnú schôdzu, obednejšiu. E, myslím si, že náš program, ktorý sa týka zníženia ťarchy, ktorý ktorá pramení z legislatívnych postupov, že to je dobrá iniciatíva. Je to dobré nariadenie. Pre nás ako sociálnych demokratov nejde len o lepšiu reguláciu a lepší regulačný rámec. Dôležité je aj zabezpečiť ochranu zamestnancom, pracovníkom, zabezpečiť ochranu pre SZČO a pre tých, ktorí fungujú na nejakom zmluvnom základe, ochrániť ich životy, ich živobytie a ja by som rada vedela, akým spôsobom sa vyhodláte prispieť k takémuto snaženiu. Súhlasím s vami, keď ste sa vyjadrili, že lepšie právne predpisy neznamenajú len e, vylúčenie alebo eliminovanie niektorých pravidiel alebo právnych úprav, respektíve ich zjednodušenie. Možno to znamená zavedenie účinnejšej regulácie, účinnejších právnych úprav. Ja preto som zvedavá, ako bude vyzerať v roku 2015 tento program e, lepšie regulácie v roku 2015. Môžete nám povedať, aký bude obsah a kedy bude aj termín e, zverejnenia, pokiaľ ide o túto iniciatívu. A je tu ešte ďalšie vec, ďalšie veci, ktoré sa šúškajú, tak povediať, a síce, že v programe 2015 sa hovorilo o tom, že všetky dohody medzi sociálnymi partnermi musia byť predmetom verejnej konzultácie. E, možno sa to bude vzťahovať na všetky e, nariadenia v sociálnej oblasti. Ak to tak je, tak potom je tu riziko, že nielen, že prídeme o smernicu o materskej dovolenke, o kaderníkoch, kaderníčkach. Budú to isté mantinely, ktoré nás budú nútiť diskutovať o sociálnej, podnikovej alebo sociálnej korporátnej zodpovednosti. My samozrejme chceme, aby tie dohodnuté princípy boli rešpektované a hlavne sa to týka toho, tej ochrany práv zamestnancov, čiže rada by rada by som bola, keby ste povedali niečo k tomuto programu dve veci. Po prvé je tu pracovný program 2015 a potom je tu agenda REFIT. Čiže dve rozdielne veci. Predpokladám, že teraz máte na mysli agendu REFIT, čiže tej e, regulačnej hodnosti a efektívnosti program regulačnej hodnosti a efektívnosti, pretože my povieme v kontexte tomto, aké návrhy budú naštartované, ktoré budú naopak dané bokom. A to povieme presne na jar. Pokiaľ ide o pracovný program, tak budeme o tom diskutovať e, neskôr tohto roku spolu s vašim výborom a dúfame, že to spravíme na jeseň, troška v skoršom termíne, ako na rozdiel od minulého roku, kedy sme to posunuli a boli sme potom pod časovým tlakom. Čiže budeme ten program diskutovať s vami, s celým vašim výborom na jeseň, tak aby sme zabezpečili, že tá diskusia bude hĺbková a skôr ako príjmem akékoľvek eh, rozhodnutia. Naše pripomienky sú naozaj veľmi zaujímavé. Vy ste hovorili o tom, že sa tu niečo šepká. Ja 4 mesiace teda už fungujem v rámci mojej pozície a sú tu skutočne niektoré chýry, odkiaľ pochádzajú. Tie vznikajú aj z dôvodu fungovania medzi inštitúciami navzájom, avšak takéto chyby patria k tomu vzájomnému fungovaniu. Pokiaľ ale ide o tie obavy a, poky- a vzhľadom na úlohu komisie, vzhľadom na môj politické, politický kontext, politické pozadie, a vzhľadom e, na môj, e, môj pôvod ako z ktorej krajiny pochádzam, tak e, sociálny dialog zohráva veľmi dôležitú úlohu, je mimoriadne dôležitý a stanovisko a pozícia sociálnych partnerov musí byť zohľadnená v pracovných zmluvách. Takže aby sme sa správne pochopili. Návrh, eh, legislatívny návrh, ktorý vypracovávame na komisii, by mal byť eh, predmetom diskusie verejnej, inými slovami bude zverejnený a každý bude mať dostatok času na reakciu na takéto návrhy. A ja nehovorím len o návrhoch smerníc alebo nariadení, ale teda hovorím aj o vykonávacích a delegovaných aktoch. Myslím, že tam je potrebná väčšia miera verejnej diskusie a väčšia miera transparentnosti. To by nebola zlá vec. Keď sú teda nové návrhy, tak chceme, aby boli sprístupnené verejnosti, aby ich mohli pripomienkovať, chceme ich zverejniť. E, to je istý prvok transparentnosti v rámci fungovania Európskej únie a jej inštitúcií Opakujem ale, že sa snažíme urobiť tieto veci, dosiahnuť to a chcem to povedať e, úplne jednoznačne dnes a pritom opäť zopakovať, že akákoľvek dohoda, akákoľvek konzultácia so sociálnymi partnermi a rešpektovanie pozície sociálnych partnerov, to je veľmi dôležité. Musíme zohľadniť ich názory, ale nenecháme si diktovať e, veci zo strany sociálnych e, partnerov. To chcem veľmi jednoznačne povedať, pretože s tým sme mali v minulosti isté skúsenosti. sociálne hospodárske názory členských štátov budú samozrejme zohľadňované a oni pomôžu potom spolu vytvárať európsku legislatívu, nariadenia. Európska komisia bude rešpektovať samozrejme názory e, sociálnych partnerov v maximálnej možnej miere pri pripravovaní legislatívy. Čiže lepší regulačný rámec neznamená, že chceme podkopať e, naše sociálne ciele. Nie, chceme ich zlepšiť tým, že zlepšíme náš regulačný rámec. E, naše ciele už nie sú predmetom diskusie, tie sú stanovené, pokiaľ ide o sociálny rozmer, sociálny pilier. Avšak je v tejto chvíli príliš veľa regulačnej záťaže a to znamená, že náš regulačný rámec nie je účinný, respektíve nie je tak účinný, ako by mal byť. Prevenie teda revízia a tu bude mať na starosti e, Marian Tyson, ktorá je veľmi schopná, príde k zefektívneniu, k modernizácii e, regulačného rámca, ale to neznamená, že bude podkopaný sociálny rozmer. E, práve opačne. Bude posilnený a doplnený. Za EPP, pani Najde. E, ďakujem pekne. Pani Ribero, pardon. Ďakujem pekne Pán podpredseda, ďakujem, že ste boli ochotní prísť a porozprávať sa s výborom. Chcela som položiť veľmi konkrétne otázky. Týka sa to vzájomných fondov, mutual funds v Európe. Pred dverami je vlastne schválenie speciálnych štatútov alebo stanov pre takéto fondy. My sme aj vyzvali Európsku komisiu, aby vypracovala takéto pravidlá, ktoré umožnia fungovať takýmto vzájomným fondom na európskej úrovni. Predpokladala sa potom aj konzultácia verejná, respektíve takýto program verejnej konzultácie. Vieme, že hrajú dôležitú úlohu, poskytujú sociálnu starostlivosť, zdravotnú starostlivosť, 160 miliónov Európanov je nimi eh, pokrytých. Tento odvetvie viaže na seba asi 50 tisíc pracovných miest. Čiže sú tu takéto, takéto poisťovne, takéto mutual funds. Otázka je, ako vstupujú do tej stratégie 2020. Kedy im poskytneme silný, fixný právny rámec, tak aby mohli lepšie fungovať. Otázka je, či komisia ohľadom tohoto niečo aj pripravuje, či chystá nejaký návrh. Druhá otázka od eh, pani Ticiany Begin e z FDD. Eh, ďakujem, pani predsednička. Pán Timmermans, ja si dovolím hovoriť po taliansky. Eh, a viem, že aj vy tomu dobre rozumiete. Obracam sa na vás ako na podpredsedu komisie, ktorý je zodpovedný za dodržiavanie pravidiel a právneho štátu a ja sa ospravedlňujem e, spolu s kolegyňami, ak sa táto otázka netýka úplne práce tohto výboru, ale podľa mňa má dôsledky, ktoré sa týkajú aj tohto. Nedávno v Taliansku prepukol škandál, ktorý viedol k demisii Mauricia Lupiho, ministra pre dopravu, a došlo tu k odhaleniu mnohých korupčných postupov, pokiaľ ide o obstarávanie a zadávanie verejných zákazok, e, je to veľmi dôležité, pretože často títo, respektíve došlo k vytvoreniu systému, ktorý zastrešoval takéto nelegálne zadávanie zakázok a takéto postupy obstarávacie, ktoré boli nezákonné a bolo to za isté odplaty. E, v mnohých prípadoch i išlo o projekty, ktoré boli často financované aj z peňazí Európskej komisie, respektíve z peňazí Európanov Otázka, ktorú chcem v tejto súvislosti položiť, je, ako komisia reaguje na to, že mnohé z tých prostriedkov, ktoré poskytuje, sú takýmto spôsobom mrha, tak premrhané, respektíve sú vynakladané na podvodné účely alebo podvodným spôsobom. Otázka teda korupcie v takýchto veľkých e, zákazkách, hlavne keď ide o financovanie a spolufinancovanie zo strany prispievateľov európskych pokiaľ ide o to, čo povedala Violeta Bulk, e, hovorkyňa, e, ide o prerušenie napríklad financovania takýchto veľkých zakázok, kedy e, prichádza k takýmto eklatantným porušeniam alebo takýmto korupčným konaniam. Ďakujem. On mutual funds, I have to... Pokiaľ ide o vzájomné fondy, odpovedne povedané, nemám odpoveď na vašu otázku, takže vám budem musieť poskytnúť e, písomnú odpoveď, ak vám sľubujem, že vám to poskytnem, lebo momentálne nie som veľmi schopný vám poskytnúť odpoveď. No a pokiaľ ide o prípad Lupiho, viem, že talianské orgány prípad vyšetrujú, čakáme na výsledky tejto, tohto vyšetrovania a uvidíme, že aké kroky by mala komisia prípadne možno podniknúť. Boj proti korupcii je niečo, čo komisia naozaj berie vážne a to je v schopných rukách pani komisárky Jourovej, ktorá bude sledovať si túto situáciu a tento prípad, ak to bude potrebné. E, Isté je jasné, že je treba sa na to dôkladne pozrieť, pretože ide o peniaze európskych daňových poplatníkov. preto je to, to je vlastne úloha všetkých európskych inštitúcií. Máme všetci spoločnú zodpovednosť, aby sme zabezpečili, že peniaze európskych poplatníkov sa e, míňali efektívne. A preto vlastne si myslíme, že by možno Európsky úrad prokurátora by mohol byť presne tým, ktorý by skúmal, či sa peniaze európskych či sa európske peniaze správne využívajú v členských štátoch a mohol by vyšetrovať nejaké prípady korupcie takéhoto charakteru. Takže určite komisia bude, alebo vždy je obozretná, sleduje takéto problémy alebo situácie, kde by mohlo dôjsť k e, zneužitiu európskych peňazí. Ale v konkrétnom prípade ministra Lupiho Viem, že talianská vláda jasne oznámila, že oni túto vec veľmi dôkladne preskúmajú, rozanalizujú a potom sa dosť budeme vedieť, aké budú výsledky tejto analýzy. Potom budeme môcť konať. Predsedajúca, ďakujem. Teraz dám slovo pani McIntyre zo skupiny EKR. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán Timmermans. Teším sa, že vás tu dnes vidím. Takže ja e, mne sa veľmi páčili veľa z vašich odpovedí, keď ste prišli ešte počas vypočutia, predtým, než ste boli e, komisára. V tom čase mnohé z vašich e, odpovedí naznačovali, ako má lepšia legislatíva priamy dopad na zamestnanosť, na vytváranie podnikov a rasty podnikov. A váš príklad toho pekára, ja ho využívam intenzívne, odkedy som to od vás počula. Takže naozaj s výhľadom toho, že lepšia legislatíva prispieva e, tvorbe prac, nového biznisu máte, akým spôsobom potom môžete merať úspech alebo merať, merať to, aký je výsledok lepšej legislatívy, lepšej reglementácie. A konkrétne, či máte nejaké, pred sebou nejaký cieľ zníženia záťaže? A veľmi konkrétne myslíte si, že napríklad tie klauzuly, tie sunset, či majú tiež hrať svoju úlohu, e, nemali by sme tiež venovať týmto väčšiu pozornosť. No a napokon ten um, Small Business Act, teda e, čo sa týka malých a stredných podnikov. To sa nedostalo do pracovného programu komisie. ja By som sa chcela spýtať, že aký, aký je stav, kam, aké sú plány s malými a strednými podnikmi. Ďakujem. Teraz pán Tomás Mans, z EPP. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. My sme z susedia, pán Timmermans, máme e, podobné jazyky, Nemecko, Holandsko, vy ste aj máte naozaj eh, vy, vy hovoríte aj jazykom, Eh, z Hesenska a vlastne tak, ako vy ste povedali, že chcem mať aj priame kontakty s firmami priamo a podobne, čo je veľmi dobré. Takže napríklad my máme 15 miliardový program, chceme investovať do rastu ekonomického a predovšetkým do jobov, ale to tiež eh, musia tam zúčastniť, sa tam zúčastniť aj malé stredné podniky a tí majú však ale veľké obavy, keď sa pozriem na malé stredné podniky a nielen Hesensku a povedia, že oh, to sú všetko také veci pre veľké firmy, tu sú veľké vízie, do, dopravná politika, digitalizácia. Nás sa to vôbec netýka. A viem, že rozhodnutia o tom nemali by prijať politici, ale Európske investičné banky, chápem to, s expertami, ale oni majú tiež svoju kategorizáciu a tam komisia povie, má, treba si určiť priority. A potom, ako máme dosiahnuť tie priority, tak aby aj pocitili malé a stredné podniky, že tu dochádza k európskemu rozvoju. Myslím si, že E, my sme teraz e, všetko musíme preto urobiť, aby tento plán bol naozaj úspešný, lebo to je naša posledná šanca a naozaj musíme vidieť, že naozaj sa tu veci rozbehli, aj napriek tomu, že aké veľké rozdiely medzi členskými štátmi máme. Thank you for your question. Pán komisár, ďakujem za vaše otázky. Nuž, ako som povedal, pokiaľ ide o lepšiu legislatívu, na báze toho, že tradične malé a stredné podniky by mali byť proeurópske vo všetkých členských štátoch, dokonca aj u vás, pani McIntyre, ale mnohé stále sú, ale my sme zároveň pro, vďaka Európe stratili ich podporu, pretože oni vidia, že, tvrdia, že odtiaľ prichádza len záťaž a nič pozitívne. A niekedy je to možno pravda, a niekedy to nie je pravda, ale všetci E, každá legislatíva vlastne prispieva legislatíve. Takže prvá vec, e, musíme si objasniť, e, že odkiaľ to pochádza, kto je za to zodpovedné. A ja by som naozaj bol veľmi vďačný a bola by to pre mňa veľká čest, keby Európsky parlament aj mimo tej svojej dôležitej úlohy tvorby novej legislatívy by to videl ako dôležitú úlohu aj to, že treba sa pozrieť na existujúcu legislatívu, že či sa ešte stále hodí či ešte sa dá použiť. A ja som si istý, že by získate veľkú podporu v mnohých členských štátoch, pretože pre mňa e, hlavná oblasť by bola administratívna záťaž na malé a stredné podniky. A to môže byť niekedy aj e, kontraproduktívne. Budem príklad. E, Rada sa nevie dohodnúť na jednom formulári pre DPH, pre EÚ. Tak keď ste malý a stredný podnik a exportujete, a hovoril som aj s mnohými v Británii, oni radšej budú vyvážať do Južnej Arábie, e, e, e, Saudskej Arabie, pretože je to pre nich jednoduchšie než do Nemecka. A prečo máte mať 28 rôznych formulárov na DPH? Nestačila by jedna? To by bolo jednoduchšie pre malé stredné podniky. To by bola lepšia legislatíva, ale neznamenalo by, že, mám, že že niečo Európe vezmeme, ale by sme nahradili 28 rôznych formulárov jedným. Toto by som chcel dosiahnuť. A potom, ako merať úspech? Myslím, že aj predtým sme to už videli aj v komisii, pokiaľ ide o čísla. Oni povedia, Takže my máme, môžete použiť tieto všetky možné čísla a percentá aj na tej národnej úrovni, ale myslím si, že jadro veci alebo podstata veci je v tom, povedia MSP za 3-4 roky od dnes, že áno, vidíme zmenu. To by som považoval za úspech, keď občania, odbory, ale a stredné podniky, všetci povedia, áno, vidíme, Videli sme rozdiel, vidíme lepšie podmienky, lepšie štandardy, ale s, menimi, s menšou záťažou, s menším cirkusom okolo toho a sústredili sme sa na skutočné veci a nie na malé veci. A naozaj meranie úspechu je reakcia verejnosti a nielen tie samotné štatistické čísla, ktoré produkujeme, pretože práve ako sa cíti verejnosť, e, to sa potom preukáže aj v najbližších voľbách, či vôbec aj pôjdu voliť, nielen to, že ako budú voliť. Takže toto podľa mňa je meritkou úspech, no, úspechu. A tie sunset clauses, tie klauzuly, ja som ja, ja si myslím, že v prípade európskej legislatívy by tieto mohli byť celkom veľmi dobrým nástrojom, pretože v podstate všetci sme tu politici v tejto miestnosti a sme veľmi dobrí v tvorbe novej legislatívy, ale nie sme až takí dobrí v e, preskúmovaní alebo vracaní sa k, k starej legislatíve. A keď máte nejakú klauzulu, že táto legislatíva platí len dovtedy, tak nemôžete sa tomu vyhnúť, musíte sa k tomu vrátiť. Čiže budete musieť urobiť to preskúmanie. Je to vlastne kvázi taký disciplinárny nástroj pre politikov, ktorí sa chcú dívať len dopredu a nechcú sa nejako byť venovať tomu, čo bolo prijaté v minulosti. Takže určite by toto mohlo byť zaujímavé. A Small Business Act, my preskúmame opäť jednotlivé prvky e, toho, čo sa týka malých a stredných podnikov a chceme to naozaj zapojiť do našej agendy lepšie, pre lepšiu legislatívu. Aj tomu sa teraz venujeme. Vlastne pán Man už čiastočne odpovedal aj otázku, ktorý povedal, že nie komisia bude rozhodovať o tom, ktoré projekty budú oprávnené, ale keď sa pozriete na to, ako funguje európska ekonomika, akú má štruktúru dnes a keby ste mali takú víziu, alebo si vedeli predstaviť, že čo my vidíme ako ideálna investícia. Je napríklad vyriešenie niektoré štruktúralne investície alebo niektoré problémy z investičného charakteru, ktoré často súvisia s infraštruktúrou, zaostávanie Európy v digitálnej ekonomike, v digitálnom spoločnom trhu, trvalodržateľný rozvoj, obehová ekonomika to absolútne potrebuje veľa investícií. Všetky tieto oblasti sú sú tam, kde pôsobia aj malé stredné podniky. Uvedel by som na malý príklad. Trvalo udržateľná mobilita investujete do automobilového priemyslu, aby ste vytvorili napríklad napríklad nejakú fabriku na výrobu batérií pre tieto autá. Uvedem príklad. Tak automobilový priemysel to vyzerá ako veľké korporácie, ale naopak nie, to, to pozostáva z množstva rôznych malých firiem. A tu veľké projekty sú cesty, školy a čo to robíte, vždy sú to napokon malé a stredné podniky, ktoré v tom pôsobia. Nie je nejaký jeden veľký dodávateľ, ktorý všetko urobí sám má veľa subdodávateľov. A ja verím tomu, že keď by sa toto malo spustiť, nemôžem už s vami súhlasiť viac, pán Man, že to musí naozaj byť úspešné, pretože my toto absolútne v Európe potrebujeme. To je hrozné, že toľko peňazí je, je vo vzduchu, ktoré nič neprinášajú, ale ľudia majú strach a nemajú dôveru investovať do ekonomiky. A my môžeme vytvoriť tú dôveru, v rámci toho Junckerovho plánu. Ja tomu veľmi verím. Ešte by som jednu vec tomu doplnil. Nedávno som sa rozprával s viacerými MSP opäť raz. A tiež sa stiažovali, že nikto neinvestuje do ich sektoru. A ja som si istý, že keby sme mohli spustiť teraz v tej chvíli tie správne investície vo, v tej správnej chvíli, aj iba keď sú len malé podniky, či je to pekár, či mesiar, či je to niekto, kto, dá, kto dodáva niečo pre automobilový priemysel, aby sme vytvorili dôveru, aby začali fungovať a vytvorili nové pracovné miesta. To je dôležité. A môj posledný bod potrebujeme tu pôsobiť, pretože viac ako 80 eh, podnikov v Európe sú malé a stredné podniky. Juta Steinruck. Pán komisár, ja mám jednu otázku, ktorá sa týka RIFITu. Už tu kolega Markus jasne povedal, že eh, je pre nás, že výbor je veľmi dôležité, aby tá eh, sociálne aky cez ten RIFIT nebolo nejakým spôsobom podkopané. A vy ste povedali, že my musíme preskúmať všetku existujúcu legislatívu. A nielen tú, nemali by sme preskúmať aj tú legislatívu, ktorá práve teraz sa tvorí, ktorá je prebieha? pretože čo si dala komisia za úlohu e, sa bojovať proti čiernej práci, schránkovým firmám a podobné. A sú tu aj malé a stredné podniky takisto, kvôli tým sa dobávajú takéhoto návrhu. Tak som sa chcel spýtať, že či SUP by sa mohli potom e, preskúmať opäť v rámci toho RIFITU a potom, že či komisia tiež je vpravená bojovať proti daňovým podvodom aj v rámci témy schránkových firiem alebo spolu s tým, pretože to veľmi súhlasí s tým, pretože práve tie e, chránkové firmy veľmi intenzívne využívajú, aby mohli využívať sociálny dumping, obchádzali národné sociálne, sociálne zabezpečenia, aby obchádzali predpisy o minimálnej mzde a podobne. Na tomto sa musí jednoducho pracovať, či to máte na pláne a potom aké sú konkrétne iniciatívy na boj proti sociálnemu dumpingu a veľa sa tu hovorí, ale nič konkrétne sme nevideli zatiaľ. Dúfame, že tohto roku niečo konkrétne uvidíme. Okay, perhaps we could take a second question on that one. And Mari- Ďakujem pekne. Ste Marian Harkins, ALDE. You, Madam Chair, and uh, good afternoon. Ďakujem pani predsedajúca, ďakujem príjemné popoludne pánovi komisárovi. Ospravedlňujem sa, že som prišla neskoro, ale vypočula som si e, väčšinu z toho, čo ste nám povedali. A jedna z vašich pripomienok bola, že je tu veľa záťaže pre malé a stredné podniky a to počúvame stále a každý prikyvuje, že áno. A vy ste už aj trošku spomenuli aj v odpovedi pre pani McIntyre. Mohli by ste nám trošku viac vysvetliť, že čo skúmavate či napríklad skúmate podmienky e, formuláre na DPH ste spomenuli. Aj bez takého detailu mohli by ste nám dať trošku širšie parametre, kde hľadáte možnosti. Súhlasím s vami, keď ste povedali, že my ako poslanci by sme mali takisto preskúmať aj tú existujúcu legislatívu, či ešte je použiteľná. Ja už o tom hovorím dávno. A pokiaľ ide tie sunset klauzuly o ukončení platnosti legislatívy, je veľmi, to sú veľmi dôležité veci, aby naozaj brali do úvahy potom aj novovznikajúcu následnú legislatívu, lebo už viem, že čo sa napríklad stalo v tomto parlamente, kde táto klauzula bola napísaná, že kedy má e, niečo prestať platiť, potom bola nová legislatíva a nebolo to tým pádom e, ošetrené, takže bolo by dobré, e, to presne, čo ste povedali, že treba preskúmať legislatívu, či ešte je použiteľná. Ďalšia otázka, obehová ekonomika, o tom sme dnes do diskutovali, čakáme nový balíček z akčného plánu komisie a pokiaľ ide o skepticizmus, ja, vy ste aspoň vraj zeleným povedali, že musí, že vy že, že keď budeme, že aby sme nám do, preložili dôkazy o tom, že ste nemali pravdu, tak e, áno, a tak, ale ja sa teraz teším na konzultácie, ku ktorým má dôjsť teda pri pomienkovaniu počas mája, júna. Môžete nám uviezť niektoré parametre tohto, aj to súvisí s tým, teda o tej obehovej ekonomike a dnes do takisto sa spomenulo ILO a ILO sa vyjadralo o tom, aká je rozdiel medzi zelenou revolúciou a IT revolúciou revolúciou, lebo tá zelená revolúcia tá tu tlačí hlavne, hlavne, tu tlačí hlavne štáty alebo vlády a IT súkromný biznis. Tak e, či ste toto zvážili, či to má vplyv aj na vaše myslenie? A ďalšia otázka, ktorú mám ešte, či ste alebo uvažujete o tom, či je tu alebo taká potreba, že by ste urobili ďalšie posúdenie vplyvu alebo obehovej ekonomiky, lebo sme počuli dnes do poludnia, že Áno, sú, budú e, určité poz, pracovné pozície, ktoré sa získajú, zase sa niektoré ale stratia. Čiže v rámci toho greeningu, tak či nevidíte alebo vidíte, koľko práce je, ďalšej práce je v tejto oblasti? Um, on um, combating uh, social dumping, I, čo sa týka boja proti sociálnemu dumpingu, e, poviem to jednoznačne. Jednou z najväčších víziev, ktorým budeme čeliť, tí z nás, ktorí sme presvedčení o európskej spolupráci, o vnútornom trhu a o potenciáli jednotného trhu vytvárať viac pracovných príležitostí, zabezpečiť rast ktorý chceme obhajovať z princípy voľného pohybu a tak ďalej. Ak ste o tom presvedčení, tak e, musíte naozaj značením bojovať proti sociálnemu dumpingu, pretože podrýva presvedčenia miliónov Európanov o tom, že Európa je práve o nich, je o tom, čo oni vnímajú ako čo je dôležité a čo chcú chrániť. Už teraz Európska únia pre pracujúcich sa rovná často si zastupcovi globalizácie, globalizácie, ktorá nad všetkým výťazí a oslabuje pozície pracujúcich, čiže naozaj e, stojíme pred obrovskými výzvami. A myslím si, že keď e, e, chceme zvážiť novú legislatívu, najprv vyhodnotiť jej dopad, tak si musíme dať veľký pozor, aby riziko sociálneho dumpingu bolo súčasťou takéhoto hodnotenia dopadov. A nie som si istý, že v minulosti sme to vždy robili dostatočne dobre alebo dostatočne citlivo. Uh, sme zvažovali tie rizika v minulosti. Uh, a keď hovoríme o sociálnom dumpingu, hovoríme o podrývaní, znižovaní cien, oslabovaní výsledkov kolektívneho vyjednávania, o fiktívnych firmách, ktoré fungujú v podstate mimo EÚ a podobne. Je to množstvo, množstvo vecí. A nová legislatíva, či už o malých firmách alebo o iných, by nemala vytvárať príležitosti pre ďalší sociálny dumping. Uh, a komisia to veľmi pozorne, dôkladne vyhodnotí. To sa týka aj daňového dumpingu v tej istej miere. Poznám to z minulých skúseností. Viem, že otázka hospodárskej súťaže je v podstate zmysluplnou dobrou konkurenciou, keď máme rôznu daňovú výšku ale zároveň to viedlo aj k možnosti daňového dumpingu. A táto komisia poprvýkrát, musím priznať, že aj pre mňa je to niečo, na čo som veľmi hrdý, vzhľadom na to, že pre niektoré členské štáty, poviem to inak, v niektorých členských štátoch uh, je to niečo, čo neprichádza prirodzene, ale eh, akceptovať ten princíp, že krajiny, e, firmy platia dane tam, kde vytvárajú zisk. To je tá základná myšlienka návrhov, ktoré vám predložíme ohľadom daňovej politiky a Pierre Moscovici uh, sa takisto vyjadril jednoznačne v týchto veciach pri viacerých príležitostiach. V, môžete položiť množstvo otázok. Uh, mnohých témach a ja sa pokúsim na ne odpovedať ako najlepšie viem, ale chcel by som povedať niečo všeobecné. Každý, každý komisár musí byť komisárom, ktorý presadzuje lepšiu legislatívu, aby to fungovalo. Každý komisár či komisárka si to musia zobrať za svoje v tej svojej uh, um, kompetentnej oblasti. Ja s nimi úzko spolupracujem, ale ja to sám nezvládnem. A určite nemôžem nič nanútiť kolegom, ak oni nechcú niečo také robiť. Ale my sme všetci presvedčení o tom, e, že v tejto veci máme ešte čo vylepšovať. Už som hovoril o tom, o čom budeme ho diskutovať. Môžem k tomu doplniť niečo, o čom budeme hovoriť e, pri novej medzištitucionálnej dohode o lepšej tvorbe legislatívy v priebehu tohto roka to je tá slávna, preslavená otázka delegovaných a vykonávacích aktov, čo je veľmi dôležité pre parlament, radu aj pre komisiu, ale my sa pokúsime to robiť veľmi transparentne, zabezpečiť to, aby svet zvonka mohol e, sa zúčastniť diskusie a prispieť k tomu, aby sme zistili, či toto niečo uh, je dôležité, aby to nebolo len zo pár ľudí, ktorí si to riešia medzi sebou, bo ich to zaujíma, ale aby sa toho zúčastnili všetci. E, pretože vzhľadom na zložitosť e, legislatívy je strašne veľa vecí, ktoré sa robia buď delegovaným alebo vykonávacími aktami a je potrebné zabezpečiť, aby to bolo transparentné. Čo sa týka obehového hospodárstva, tu naozaj si myslím, že máme čo zlepšovať Eh, ešte v posledných eh, mesiacoch eh, predchádzajúcej komisie sa hovorilo o odpadoch súčasťou obehového hospodárstva, ale vlastne to bolo iba o odpadovom hospodárstvo. No tu sme mali dve možnosti, zvážili sme obidve, môžete zvážiť, že či pozmeníme existujúci návrh a tabulky a uvidíme, čo s tým. Alebo samozrejme boli argumenty aj za to. Alebo druhá možnosť je, či by sme to jednoducho nemali stiahnuť a dať iný návrh, ale mať taký plný cyklus toho kruhového hospodárstva, aby sa teda zohľadnilo e, všetko, ako sa používajú v výrobnej fáze udržateľné materiály, aby sa teda nevytváral odpad a v záverečnej fáze, aby tie produkty, ktoré dožijú svoj život, sa vrátili do hospodárstva bez toho, aby sa stali odpadom. Čiže nie len o, o tom, ako naložíte s odpadom, ale aj čo robiť, ako vyrábať tak, aby sa neprodukoval odpad. A vzhľadom na to, že predchádzajúce návrhy neboli v parlamente až tak dlho, takže môžeme to dopracovať a môžeme predložiť plán na okrové hospodárstvo tento rok. Tým nestratíme veľa času a snáď sa nám podarí rýchlo sa posunúť e, do rozhodovania v tejto veci. A určite mm, potrebujeme robiť lepšie, snáď to dokážeme spraviť lepšie a vytvoríme niečo, čo bude lepšie ako to, čo sme predkladali predtým. Ja by som napadol všetky také celoplošné vyhlásenia, že ekologické hospodárstvo, že vždy za tým je hnacou silou štát. E, naozaj občas vidím trochu viac nadšenia, trošku vyššiu, väčšiu víziu, trošku viac odvahy medzi podnikateľmi, čo sa týka udržateľného hospodárstva. Viac medzi podnikateľmi ako medzi politikmi, úprimne povedané v novom hospodárstve existujú malé a stredné podniky, ktoré chápu, že ak máte byť, fungovať udržateľne, že to nie je záväzok, ale veľká príležitosť. A existujú podnikatelia, ktorí chápu, že ak ich podnik má pokračovať, tak je lepšie, aby, ak si chcú zachovať globálne postavenie budúcnosti, aby pôsobili udržateľným spôsobom. Čiže neviem, keďže som lejbristický politik, mám pocit, že niekedy, napriek tomu si myslím, že niekedy stojí za to počúvať podnikateľov, ktorí vnímajú vážne udržateľný rozvoj. A pri konzultačnom procese, nielen o kružnom hospodárstve, ale aj o ďalších témach, Eh, dáme spoločnosti zo pár otázok, aby nám ona pomohla, na čom by sme mali pracovať, čo by sme mali robiť. A nestretol som sa s nejakým veľkým nadšením ani v súkromnom sektore. Pardon, v súkromnom sektore som sa stretol s veľkým nadšením, pretože ľudia sú o tom presvedčení. Vedia o tom, že je možno ten politický cyklus je kratší ako podnikateľský cyklus pre všetkým veľkých podnikov. Oni vedia, že ak chcú, aby ich podniky prežili, tak musia toto riešiť. A myslím si, že v podnikateľskej obci je to bežné, že udržateľnosť sa nevníma ako nejaká záťaž ich ziskovosti, ale ako fantastická príležitosť pre budúce zisky. A myslím si, že v tomto musíme s nimi spolupracovať a tá myšlienka, že ekologický rozvoj, že za tým stojí iba štát, to už patrí minulosti, podľa mňa. Ďakujem veľmi pekne. 9 poslancov chcú položiť otázky, ostávam iba 10 minút. Takže to znamená, že tie otázky e, musia byť veľmi krátke. Žiadne prednášky, poprosím otázky. Nech sa páči. Pleasure to receive you here. Uh, ďakujem. Uh, mám otázku, makrootázku na vašu makroúlohu, pretože naozaj ste prišli s veľmi zaujímavým prístupom. Európa potrebuje nový typ konkurencieschopnosti v oblasti sociálneho rozvoja. S tým môžem len súhlasiť. Ak je to tomu tak, ako môžeme fungovať nie s cieľom zabezpečiť e, lepšiu legislatívu zosúladený s týmto prístupom, ale ako zlepšiť hospodárskú správu, pretože tu potrebujeme sociohospodárskú správu a riadenie. To musí byť previednuté do novej fázy stratégie Európa z roku 2020 do európskeho semestra do špecifických odporúčaní pre jednotlivé štáty, ktoré pripravuje komisia. A sme presvedčení o tom, že keď teraz hovoríme o budúcej hospodárskej menovej únie, tá by mala obsahovať aj sociálny rozmer. Takže ako by ste na tieto veci zareagovali? Takisto dostane príležitosť aj Anegireke ZCR na krátku otázku. Floor is yours. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Vážený pán popredseda, pán Timmermans, po tom, čo tu máme takú tematickú otvorenú debatu, dovolte mi taký diskurs k návrhu, ktorý e, som vám zaslal 17. decembra minulého roku a už zatiaľ nezodpovedaný, kde hovorím o tom, že by bol dôležité nadviazať kontakt s malými a strednými podnikmi. V tomto liste som navrhol, aby ste e, zaviedli krátke, rýchle praktikum, povinnosť praxe pre všetkých tých takýchto pracovníkov, tí, ktorí e, sú napríklad zamestnaní v starobincoch, e, ktorí robia niektoré rizikové povolania. E, čo poviete na, na taký nápad, že by ste na týždeň vysielali svojich zamestnancov na také nejaké praktické školenia? Čaba Ogor. Ďakujem pekne, ale veľmi krátučko, pretože už ste v podstate odpovedali na moju otázku o um, legislatíve o odpadoch, takže možno budete mať čas povedať o tom, ako si komisia predstavuje vylepšiť ten starý balík e, od, e, odpadovej legislatíve, ktorý ste stiahli. Ďakujem. OK. Uh, that were the three questions. Takže to boli tri otázky. Myslím si, že hospodárska správa sa dá zlepšiť mnohými spôsobmi. Môžeme sa pozrieť na štruktúru EMU, ako to bude fungovať. E, pracuje sa na tom, ako viete. V minulosti tu v podstate chýbal sociálny rozmer v tom všetkom. Je dobré, ľahko sa to vysvetľuje, pretože vo veľkej miere to spadá do kompetencie členských štátov a nie do európskej kompetencie, ale myslím si, že v budúcnosti bude potrebné minimálne vyhodnotiť dopady na sociálnu situáciu alebo aj odporúčania pre členské štáty a preto predseda Juncker explicitne hovoril, že musíme mať hodnotenie sociálnych dopadov a myslím si, že to by malo byť súčasťou zlepšenia hospodárskej správy. No viem, že pracujete na viacerých myšlienkach v tejto veci a komisia netrpezlivo očakáva vaše myšlienky, ktoré, na ktorých pracujete. Povinná prax. Tento, táto myšlienka sa mi pozdáva princípe, ale tá povinnosť, povinné, možno vám sa to pozdáva všetko takto diktovať ako povinnosť, čo sa mi zdá, ale fajn, je keď e, pracovníci komisie, keby pracovníci komisie e, išli na jeden deň do škôl a hovorili by o Európe a tak ďalej. To sa mi pozdáva, to som sám svojho času robil. Možno by sme mali zvážiť, e, ja som zatiaľ o tom s nikým nehovoril, ale keby sme to dokázali robiť jedenkrát za rok, e, ísť teda do školy, možno by sme to dokázali spraviť aj ja neviem, u nejakého pekára, alebo nejakej malej prevádzke, alebo nejakej, nejakom zariadení sociálnej starostlivosti. Ale na jeden týždeň zaviazať zamestnancov komisie, aby pracovali niekde inde, no myslím si, že to nespadá do mojej pôsobnosti a ja som naozaj rád, že to nepatrí do mojej pôsobnosti a neviem ani, či by to bol ten správny spôsob, ako vlastne narábať e, s peniazmi daňových poplatníkov. Ale pre každého, kto tu pracuje, či je to už v Európskom parlamente alebo u nás v komisii, e, bolo by to každopádne dobré niekedy, povedia, tak povediať, vonku vstúpiť do interakcie s tými ľuďmi, ktorí takto fungujú. Nikoho by som k tomu nezavezoval, ale aký istý, istý podnet, istá myšlienka, tak toto prezentovať, eh, to sa mi zdá celkom dobre. Ja rozmýšľam nad tým, ako by sme to dokázali zrealizovať prakticky. Mimochodom, mimochodom je veľa zamestnancov komisie, ako aj poslancov parlamentu, ktorí sa každodenne stretávajú, tak povediať, v úvozovkách normálnymi ľuďmi, aj my sme nakoniec normálni, bežní ľudia. Ja e, cez víkendy som s najmenším synom, teda v sobotu chodievam na futbalové ihrisko a, a ja tam počujem presne z ich úst priamo z úst rodičov, ako sa hnevajú na Európu, ako, čo im vadí a tak ďalej. A, každopádne sa mi to zdá byť dobrá myšlienka. E, nielen sa vrátiť do tých škôl na jeden deň, ale ísť napríklad aj do nejakej prevádzky, do nejakého závodu, a tak ďalej. Ja už som odpovedal na ten balíček o odpadoch. Zopakujem len stručne, my nechceme meniť ciele. My podľa nás musíme mať taký návrh okrového hospodárstva, ktorý vytvora, vytvorí príležitosti pre Európu, prostredie a podnikateľské prostredie. Podľa nás sa to dá spraviť, spraviť rýchlo a časovo nenáročne vychádzajúc z existujúcich návrhov, ale vysoká kvalita tých návrhov bude znamenať aj to, že sa potom ľahšie schvália na Rade a v Európskom parlamente. Okay, three more questions. Ešte tri otázky. To znamená, že nie všetci budú mať možnosť vystúpiť v rozprave, ale teraz Javier López za SAD. Muchas gracias. Ehm, yo quería eh, Ďakujem pekne. Eh, vážený pán podpredseda, chcel som položiť otázku ohľadom eh, legislatívy, ktorá sa týka materskej dovolenky. Ako viete, už sa o tom diskutovalo do živo posledné mesiace, tak v parlamente ako aj na komisii. Myslím, že sa stotožňujete s názorom, že je nevyhnutné tu prijať legislatívu vzhľadom na problémy s rastom populácie v Európe, vzhľadom na ekonomické záležitosti, vzhľadom na nevyhnutnú legislatívu, ktorá je potrebná. Výbor pre ženské náležitosti bol naozaj veľmi otvorený v týchto veciach. Ja som tam bol sám účastný v diskusie. Chceme to odblokovať. E, tá rada súčasná nie je celkom, nemá asi veľký záujem o tieto veci, lebo sa nezúčastnili samotnej schôdze. Chcem každopádne vedieť, Aký je váš názor na túto tematiku? Ak je nejaký politický kapitál, ktorý by sa dal zasadiť do tejto problematiky, tak by sme ho mali využiť. Ďalej aj otázka refit a spoločnej stratégie. Máme vaši z ECR, nech sa páči. Pán podpredseda Timemans, ďakujem veľmi pekne, že ste dnes prišli na tento výbor. ECR víta váš záväzok k znižovaniu byrokracie a k lepším právnym úpravám, je podľa mňa nevyhnutné e, dať výnimku pre malé a stredné podniky e, z legislatívy, kdekoľvek je to možné, tak aby tieto startupy a nové podniky mohli prekvitať po celom kontinente. Bude sa komisia zaoberať nejakým výnimkami a takým priateľnejším, ľahším režimom pre malé podniky, prípad od prípadu, pokiaľ ide o všetky nové, respektíve revidované právne úpravy. A posledná otázka od pani podpredsedničky. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Chcela by som vás pozdraviť, pán komisára. Ospravedlňujem sa, že som trošku neskôr prišla, pretože som mala rokovanie o investičnom fonde a trošku sa týka aj táto moja otázka strategických investícií. Chcela by som sa spýtať, že ako chce komisia bojovať s nej, s nekalými rôznymi E, firmami, ktoré vlastne využívajú európske fondy, pretože ste hovorili, že tu máme firmy, ktoré využívajú európske fondy, ale často to je, že v podstate peniaze sa dostanú k niekomu inom, pretože sú to vlastne len nejakí akoby e, korporácia má veľké zisky, ale samotný dodávateľ, ktorý napokon vykonal tú prácu, má len niekoľko percent z, toho, z tých celých peňazí. Čiže tie peniaze vonkoncom sa nedostanú k tým, k tým, podnik, k tým malým a stredným podnikom, len to zožerú tie veľké korporácie. Ako to komisia chce s tým bojovať? Maternity leave. I was wondering when somebody would raise the... Materská dovolenka. Čakal som, keď niekto príde s touto otázkou. Ako viete, komisia sa vyjadrila, že toto je úplne zablokované, že to nikam nevedie. Takže ukážte nám, že sa mýlime a samozrejme budeme pokračovať s touto iniciatívou. Bolo to zablokované naozaj tak dlho, že to má tuším dopad iba na 8 členských štátov, pretože 20 členských štátov zašlo ďalej ako to, čo by mohla tá smernica dosiahnuť, ale tak či onak by to mohlo byť užitočné. Komisárka Jurová spravila všetko, čo mohla preto, aby sa to opäť rozhýbalo získala silnú podporu aj z niektorých e, výborov v parlamente, zapájala sa aj s prácou predsedníctva. Minulý týždeň sa stretla s ministrom pre otázky zamestnanosti práce Lotyšsku. Čiže naozaj teraz je na rade, aby konala. Komisia bude čakať na stanovisko rady. A ja dúfam, že dajú zapradu tým, ktorí tvrdia, že ešte stále je možnosť, aby tento návrh e, bol spustený ak však nebude akákoľvek šanca sa v tejto veci e, pohnúť, tak e, v istej fáze bude musieť komisia vyvodiť záver, že návrh stiahujeme a bude musieť predložiť iné návrhy, ktoré by zlepšili postavenie žien na trhu práce. Pretože musíme v tejto veci pokročiť. Európa stráca obrovský, obrovský potenciál. Pretože nie sme dostatočne dobrí v e, vytváraní lepších príležitostí pre ženy na trhu práce a myslím si, že komisia sa bude touto vecou veľmi zaoberať, bude sa ňou naozaj sústrediť, nielen preto, že je to správne a že je to morálne správne, ale dáva to aj ekonomický zmysel. Je to nevyhnutné. Toľko náš postoj k otázkam materskej dovolenky. Ja sa viem stotožniť e, s myšlienkou dať výnimku pre mikropodniky, pokiaľ ide o takéto nariadenie, alebo reguláciu, ale takisto som citlivý, pokiaľ ide o možnosť zneužívať to zo strany podnikov, ktoré by chceli podliezať tieto pravidlá tým, že budú zriadovať, vytvárať falošné mikropodniky, malé podniky. Musíme byť teda mimoriadne opatrní, aby sme vytvárali takého, takéhoto režimu nevytvárali zároveň príležitosti pre tých, ktorí majú nekalé úmysly, ktorí chcú podvádzať a ktorí chcú zvyšovať riziko sociálneho dumpingu na európskej európskej škále naozaj by dávalo skutočne zmysel, aby sme nedávali zbytočnú záťaž na tieto mikropodniky. Avšak skúsenosti z minulých rokov a tie naozaj ma priviedli k značnej opatrnosti, pokiaľ ide o nevytváranie situácie, kde, alebo vytvárané situácie, kde nepomôžete nakoniec tým mikropodnikom, ale pomôžete nejakým kriminálnym živlom alebo podvodníkom, ktorí dokážu využiť takúto situáciu a ktorí potom v konečnom dôsledku sa správajú aj k zákazníkom e, veľmi nesprávne. Čiže buďme opatrní, naozaj e, sa mi pozdáva tá myšlienka, môže to byť užitočné, hlavne pokiaľ ide o digitálny jednotný trh a to množstvo začínajúcich spoločností, ktoré máme po celej Európe, stretávam príliš veľa mladých e, mužov a žien, ktorí hovoria, ideme do Singapuru alebo inde, lebo tam je pre nás jednoduchšie fungovať Buďme ale opatrní každopádne, pokiaľ ide o otázku subdodávok. E, mal som skúsenosti aj z predchádzajúceho môjho pôsobenia, e, ktoré mi potvrdili, že to treba riešiť na národnej úrovni, pretože som videl e, vo veľkých infraštruktúrnych projektoch zapojených veľkých dodávateľov, ktorí dokážu formou sociálneho dumpingu znižovať svoje náklady a poznám e, prípady, kde národné úrady zasiahli veľmi vehementným spôsobom. Ak komisia bude môcť tomto pomôcť, tak to určite spravíme, ale tu nám majú primárnu zodpovednosť národné úrady. E, vy robíte chyby, pán Timmermans? Ja som každopádne sa dopustila obrovskej chyby. Zdraví, pani predsednička. Ja som nedala slovo jednému z tých, ktorí žiadali už predtým o slovo. Mohli by ste, prosím, ak by som potom mohol o 5 minút, o 5 minút odísť, lebo sa ponáhľam, e, zo skupiny GUE, Riňa a budem mať lepší spánok. Áno, ďakujem pekne. Veľmi dve rýchle otázky a ja to môžem slúbiť. Poprvé, hovoríte o sociálnom dialogu ako o veci, ktorá je mimoriadne dôležitá pre komisiu. Viackrát e, zaznelo, že sociálny dialog medzi sociálnymi partnermi je vec, ktorá je želaná. Na druhej strane nechceme diktovať tú legislatívu. Viem, že sa predtým strany domnievali, že komisia nefungovala veľmi dobre v, tejto, v, tejto, tomto ohľade. Otázka je, ako by sme to mali teraz spraviť, keď tie strany majú pocit, že nie sú vypočuté, že to nie je dobre nastavené v rámci sociálneho dialogu. Druhá otázka, hovorí sa o sociálnom dumpingu. Ako by sme sa mali v novej legislatíve postarať o to a zabezpečiť, že nebude sociálny dumping prebiehať, ale pri rozmeroch toho sociálneho dumpingu, ktorý dnes, ktorého svetkami, akým spôsobom chcete na novo konať, aby ste tomu zabránili? Z rôznych dôvodov, naozaj si verím v sociálny dialog, Viem, že sociálny dialog môže veľmi prispieť, ak naozaj ten sociálny dialog bude prebiehať. A dialog e, znamená nediktovať svoje názory strane, lebo ostatným ja si nemyslím, že sociálny dialog by alebo že, že to by to malo byť o tom, že partnery v rámci sociálneho dialogu prídu, predstúpia pred komisiu a povedia, my sme sa na niečom dohodli, takže vás už do toho nič nie je. Mal som jednu takúto podobnú skúsenosť, ja som povedal, je mi ľúto, ale takto ja dialog nevnímam. To znamená, že aj my máme nejakú pozíciu a snažíme sa tri, štyri strany, ktokoľvek sa zúčastní sociálneho dialogu, tieto veci zladiť. Ako by sme to mohli posilniť? Myslím si, že aj tým by sme sa mali zaoberať, keď uvažujeme nad kvalitnejšou legislatívou a keď hovoríme o interinstitucionálnej dohode, mali by sme sa ubezpečiť, že sociálny dialog medzi sociálnymi partnermi je súčasťou interinstitucionálneho usporiadania a ja to určite vyzdvihnem a zdôrazním. Možno by sme sa mohli oprieť o národné skúsenosti, ktoré boli úspešné a nejakým spôsobom to pretaviť. Nemyslím si ale, že by sme mohli veľmi postúpiť v tejto oblasti, ak nebudeme e, mať dôveru e, voči sociálnym partnerom a oni voči nám. E, ak teda nie, že automaticky budeme preberať každý ich názor, že ho schválime, ale že budeme otvorení týmto ich návrhom a že budeme o tom diskutovať. A ja určite si dám za úlohu vytvoriť takéto hodné prostredie a ja viem, že Kolegyňa Marian na tom veľmi intenzívne pracuje. To isté sa týka aj otázky sociálnej v rastúcom, stále v rastúcom počte členských štátov e, je želanie, aby sme pracovali v tejto veci. A je tu istá, istá dynamika v rámci tej diskusie, ktorá poukazuje na to, že členské štáty vidia nevýhody z toho, že neriešime sociálny dumping. E, komisia je v úzkom kontakte s týmito členskými štátmi, aby si objasnila, aké ďalšie kroky je možné prijať, ako e, tú legislatívu nastaviť, ako vypracovať tie plány. E, ja musím opäť zdôrazniť veľký záväzok, ktorý na seba prijala komisárka Tajsenová v tomto portfóliu a ja sa ubezpečím, aby sme mali konkrétne plány, ktorými predstúpime pred parlament neskôr po konzultácii so sociálnymi partnermi, ale aj s členskými štátmi, predovšetkým tými, ktoré sa teraz zomkli, pretože vidia, že sociálny dumping negatívnym spôsobom ovplyvňuje slobodu pohybu a podnikateľské príležitosti a podporu Európskej únii vo všeobecnosti. Ďakujem veľmi pekne za trpezlivosť, pani predsednička. Ďakujem pekne, pán Timmermans. Bola to veľmi zaujímavá hodinka, respektíve hodinka 10. A my vám dáme späť vedieť a pozveme vás potom na diskusiu v nadchádzajúcich rokoch. A sme samozrejme veľmi spokojní, že ste dnes predstúpili pred výbor. Boli ste prvým, ktorý bol v tejto sále. Zvyšok, verím, bude nasledovať. Ďakujem ešte raz veľmi pekne. Okay. Um, we will invite Mr. Timmermans. Eh, dobre, eh, pána Timmermansa budeme pozývať aj v budúcnosti. A traja poslanci, ktorí budú prvými, ktorí budú mať možnosť položiť otázku pri najbližšej návšteve pána Timmermansa, Ann Sander, ktorá je na zozname, ktorá bude mať možnosť položiť otázky pánovi Timmermansovi, keď ho tu budeme mať na budúce. Ďalej pán Krasnodebsky, a pán Guillaume Palas. To sú tí traja, ktorí nemali možnosť v tejto rozprave položiť otázky. Dávam vás na zoznam, aby ste potom boli prvými, keď to bude na budúce. Teraz bod 13 e, nášho programu, ktorý sa týka REFIT, program regulačnej vhodnosti a efektívnosti, súčasný stav a výhľad do budúcnosti. dám slovo spravodajkyni. Pani McIntyre, ďakujem, pani predsednička. Myslím si, že je naozaj vhodný čas hovoriť o našom stanovisku ohľadom REFIT. Bola som veľmi potešená, že ako výbor sme sa rozhodli e, spracovať stanovisko, pretože je dôležité získať pohľad výboru pre zamestnanosť, pokiaľ ide o REFIT, e, z pohľadu znižovania záťaže čo môže umožniť eh, podnikateľským subjektom vytvárať pracovné miesta, pretože o tom hovoríme celý čas a predtým som eh, odkázala aj na pripomienky pána Timmermansa a pýtal som sa na to, čo je lepšia regulácia podľa neho a on hovoril o tom, že pekár namiesto toho, aby stále vyplňal formuláre, že by mohol piec chlieb a mohol by zamestnávať viac ľudí a tak prispievať, ako mm, zaoberať sa nejakými legislatívnymi požiadavkami E, takto si predstavujeme my e, naplnenie niektorých e, konkrétnych aspektov refitu, ktoré pomôžu predovšetkým malým podnikom vytvárať viac pracovných miest. To je vlastne celé to zameranie, to stanoviska vo všetkých odsekoch som sa snažila na veci nazerať z tohto uhla. Čiže pracovné miesta, rast a eliminovanie prekážok tvorby pracovných miest je viacero, je pár vecí teda, ktoré by som rada zdôraznila. Prvá vec sa týka legislatívy v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci. Bezpečnosti ochrany zdravia pri práci. My sme hovorili o tom, že nikdy nemôžeme robiť kompromisy, pokiaľ ide o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci zamestnancov. Je to e, dôležité tak e, v malých stredných podnikoch, ako aj vo veľkých podnikoch. A aj napriek tomu, napriek tomu som povedal viackrát aj na tomto e, výbore, že by sme mali znížiť množstvo tej legislatívy, ktorá upravuje oblasť OBZP. Pretože si myslím, že keď znižíme tú komplexnosť takejto legislatívy, tak zabezpečíme väčší súlad a naplňanie tejto legislatívy. A nie je len o moje predstavy. Keď som sa rozprávala s vlastníkmi malých podnikov, tak som robil naposledy v Birminghame v sobotu. Všetci sa stotožnili s takýmto prístupom, e, vyjadrili sa, že trávia príliš veľa času e, snažiať sa pochopiť, čo vlastne tá legislatíva znamená a čo majú robiť. Keby to bolo jednoduché, tak by to ochotne realizovali, pretože každý samozrejme chce, aby on a nakoniec ona a jeho zamestnanci boli zdraví a bezpeční dosiahnuť a mali by sme tú komplexnosť eh, eliminovať tam, kde je to možné. Takisto som sem dala odsek 7, v ktorom naliehame na komisiu, aby zlepšila legislatívny cyklus a aby zakomponovala tam nejaké doložky, ktoré zabezpečia, že legislatíva v tejto oblasti bude predmetom eh, pravidelného preskúmania. Čiže mňa potešili eh, odpovede pána Timmermansa, pokiaľ ide o doložky o ukončení platnosti a ja naozaj si myslím, že to nájde pochopenie všetkých eh, strán zastúpených v parlamente. Eh, nakoľko pán Timmermans je socialista, tak dúfam, socialisti sa pripoja. Dôležité je uvedomiť si, aké kroky bude komisia realizovať. V odseku 8 hovoríme o tom, že vyzývame komisiu, aby prioritizovala aktivity alebo kroky v tých oblastiach, ktoré boli identifikované ako tých 10 top-top najzaťažujúcejších legislatív pre malé a stredné podniky. Dostali sme v rámci reakcie pána aj odpoveď ohľadom tohto, tohto tejto ťarchy a jeho úspech, alebo úspech jeho programu budeme posudzovať práve na základe zníženia tej ťarchy pre malých a stredných podnikov, pre malé stredné podniky. Takže uvidíme, ja už nebudem e, viacej to predlžovať a verím dobrú spoluprácu s Tieňovými a dobré stanovisko. E, ďakujem pekne Ann Sender za IPP. E ďakujem pekne, pani predsednička. Ja by som na úvod chcela naozaj poblahoželať a poďakovať e, e, za dobrú prácu spravodajcu ako tieňová spravodajkyňa EPP musím povedať, že v, tak zhruba ten text nám vyhovuje. Cením si obsah, pretože kladie dôraz na význam aktivít refitu, aby sa znížila administratívna a reglementačná záťaž, ktorá tlačí podniky predovšetkým 20 miliónov malých a stredných podnikov, ktoré predstavujú na európskej úrovni 99 e, e, hnácej síly rastu, hospodárskeho rastu, pretože majú silnú kapacitu inovačnú, kapacitu vytvárať pracovné príležitosti a e, podporovať e, sociálnu integráciu. Takže tieto malé a stredné podniky sú naozaj v centre nášho hospodárstva a mal by byť zároveň cieľom našej snahy. Nemali by sme na ne zabúdať. A túto myšlienku, alebo tieto myšlienky nachádzame v texte spravodajkyne. Čo sa týka samotného staroviska, tu by som chcela navrhnúť niekoľko pozmenujúcich návrhov na vylepšenie textu. E, mm, hovorím napríklad o druhom odseku. Nie sme za úplnú odreguláciu, ale sme za to, aby regulácia bola veľmi dobrá. Myslím si, že podniky nepotrebujú ani úplne vákuum, ani príliš veľa regulácie, potrebujú prispôsobenú reguláciu, ktorá im umožní sa rozvíjať a vytvárať pracovné miesta. V bode 5 hovoríme o efektívnej realizácii testu malých a stredných podnikov. Myslím, že tento test by mal byť povinný a systematicky vo všetkých fázach legislatívneho procesu podľa princípu uh, nepremysleť, začať od, od malých vecí. Uh, ako som povedala, vyše 90 európskych podnikov sú malé a stredné podniky a teda je len logické, že tieto podniky by mali byť takou referenčnou hodnotou a na nich by sa mala testovať všetká regulácia. Bod 9, to sa týka hodnotenia dopadu. Myslím si, že je nutné sa zamyslieť nad tým, kedy je najvhodnejšie robiť takéto hodnotenie. Je pravdou, že ak naozaj má byť užitočná, má byť relevantné, musíme si položiť otázku toho kedy, pretože vo väčšine prípadov sa hodnotenie dopadov vždy teda sa robí na začiatku legislatívneho procesu, ale zabúdame, že text eh, potom eh, sa o ňom diskutuje, mení sa, a kým sa dostane do trilog, trialogu. To, čo trialogu vyjde, je veľmi vzdialené od toho, čo e, bolo na úvod predkladané komisiou a v tom čase sa robilo hodnotenie dopadov. Takže to je všetko z mojej strany. Mm, sú to veci také nezávažné a naozaj chcela by som trvať na tom, že naozaj musím pochváliť vynikajúcu prácu spravodajkyne a e, veľkou väčšinou toho, čo napísala, súhlasíme. Ďakujem. Agnes. Ďakujem pekne, pani predsednička, a ďakujem aj pani McIntyre za správu. Alebo ešte ja? Nie, nie. Ďakujem pekne, to je dobrý základ na diskusiu, ale ja mám určité problémy s obsahom. Musím byť otvorená voči vám s obsahom správy. Ďakujem pekne za toto stanovisko. A toto stanovisko hovorí o deregulácii. To sú minimálne normy a nie sú tu na, na nič, sú tu na to, aby zabezpečili určitú mieru ochrany v oblasti zamestnanosti a v oblasti pracovného práva. Tak, aby sa zabezpečila takisto aj e, ochrana zdravia a bezpečnosti v práci. A my máme Máme každoročne množstvo rôznych pracovných nehod, nehody, havárie na pracovisku, takže BOZP je dôležité. Takže musíme zabezpečiť, aby určite sme mali ochranu našich pracovníkov. Však ja pracujem, som pracovala už dlho v odboroch a viem, že Malé a stredné podniky sú dôležité pre našu ekonomiku, sú pre, dôležité pre rast a zamestnanosť. Často môžu veci zavádzať rýchlejšie a efektívnejšie než veľké firmy Takže je treba v rámci tohto refitu uh, preskúmať opäť tú legislatívu a treba sa sústrediť práve na efektívnosť regulačného rámca a jej uh, kvalitu a nie uh, kvantitu týchto predpisov. Ďalej. Je tu aj legislatíva, ktorá by mala byť eh, stiahnutá aby, alebo zrušená a potom je treba posilniť pozíciu sociálnych partnerov. E, tiež nie celkom všetko zdieľam, čo sa tam hovorí. E, ja sa trošku možno až dokonca omávam, lebo si myslím, že akoby komisia trošku neprikladala dostatočný význam sociálnym partnerom. Tá, to sa mi vidie ako keby, že to je nejaký precedens pre budúcnosť aj pre budúcnosť sociálneho dialogu a jeho výsledok. Takže mali by sme trošku pozrieť sa aj na iné cesty. Neviem, či pani McIntyre nemala by ste, mali by ste vziať do úvahy uh, záujmy všetkých zamestnancov v Európe, bez ohľadu na to, že aké majú pracovné zmluvy, či sú vo veľkej firme, malej firme a podobne. bola by dobré, aby to bola minimálna norma, ktorá by platila pre všetky a tam by sme nemali ustupovať ani o krok. Ďakujem, teraz má slovo pani Ula Turnes z ALDE, je tam predsednička. Ďakujem pekne pani predsedajúca. Predovšetkým chcela by som poďakovať spravodajkyni za veľmi dobrý eh, návrh. No, pokiaľ ide o otázky zamestnanosti, plne súhlasím so spravodajkyňou, že lepšia legislatíva a vyššia ochrana eh, pracovníkov, tie sa navzájom nevylúčujú. Súhlasím s spravodajkyňou, že e, dobré uplatňovanie legislatívy môže zlepšiť súlad a tým aj lepšiu e, ochranu zdravia a bezpečnosti pri práci. Takisto som veľmi spokojná s tým, že tieto veci aj spravodajky nejasne uviedla v správe. Tiež e, oceňujem aj sústredenie sa na malé a stredné podniky, ide o posúdenie vplyvu a zavedenie týchto doložiek o preskúmaní či ukončení legislatívy, e, tak ako je to vhodné ako aj hovoril pán komisár Timmermans, ja by som ale chcela trošku hovoriť aj o tom prístupe k legislatíve od zdola. Ide o zúčastnené strany, biznisy, veľké, malé, ktoré musia žiť alebo v podstate musia prežívať s európskou legislatívou. Preto si myslím, že je nevyhnutné, aby príslušní nezúčastnené strany tiež mali svoj hlas pri tvorbe legislatívy. Ja budem predkladať pozmenujúci návrh, ktorý, o ktorom dúfam, že sa budeme vedieť dohodnúť. A potom by som ešte predložila pozvanejúci návrh nie len, ktorý bude skúmať legislatívu ale na začiatku politického cyklu, ale aj počas celého procesu. Dúfam, že sa nám podarí nájsť aj vzájomné porozumenie aj v tomto. Okrem tohto možno ešte budem mať niektoré malé pozmenujúce návrhy, ale veľmi sa teším na ďalšiu prácu na tomto stanovisku a tiež by som chcela ešte raz poďakovať správodajkyni za veľmi dobrý východiskový materiál. Ďakujem. Teraz dám slovo pani Torine Roňakali z GUE. Áno, ďakujem pekne. Ďakujem teda pani spravodajkyni Musím povedať, že naozaj to ešte chvíľku potrvá, kým dosiahneme e, dohodu. Myslím si, že je to dobré východiskový bod pre ďalšiu diskusiu. Myslím si, že budeme, všetci sme si vyjadrili svoje stanovisko k refitu, všetci chceme viac e, jobov, ale nejde iba o množstvo pracovných miest, ale aj o kvalitu týchto pracovných miest. Tu musím povedať, že to ma trošku mám obavy. Takisto by som chcela z, vychádzať z takého pozitívneho pohľadu. My sme sa na tom zhodli, že legislatíva musí byť jasná, transparentná, jednoduchá. Tá, vtedy môžu každý mať z takejto legislatívy mať profit a predstavuje to dobrý základ. A to je dôležitý cieľ na tomto budem rada pracovať. Okrem toho tie pripomienky komisie, že zamestnávateľia tiež z hľadiska možno niečo stracia, najmä keď mm, bude tvrdená mm, legislatíva, ktorá sa týka BOZP No ale musíme dosiahnuť dohodu, pretože sú tu veľké rozdiely aj medzi členskými štátmi, sú tam rôzne druhy legislatívy, inak jednak to funguje, v niektorých je to veľmi tvrdý, silný sociálny dialog, e, kde partneri, sociálni partneri naozaj e, e, zabezpečujú veľký príspevok a takéto štáty by mali mať potom aj práva mať takú pozíciu, kde bude predkladať aj nové iniciatívy, ktoré budú takým predjazcom veci Takže chcem povedať, že takisto nemôžeme všetko len tak harmonizovať. Ja by som bola tiež rada, keby sme mali minimálne normy, ale zároveň nechceme, aby vo všetkých členských štátoch teraz to bolo úplne jednotné. My chceme, aby to bolo posilnené vo všetkých členských štátoch. Takisto budem predkladať aj pozmeňujúce návrhy, tak aby sme zabezpečila, že členské štáty takisto budú môcť iniciatívne predkladať eh, alebo meniť legislatívu, ale aj by aj komisia mohla takisto reformovať existujúcu vynikajúcu komisiu. A určite, keď niečo môžeme zajtra urobiť lepšie ako dnes, to je vždy vítané. Predsedajúca, ďakujem pekne. Teraz na zelených, nech sa páči, máte slovo. Ja som vyjadrujem za Jean Lambertovu, ktorá je spravo, dieňou spravodajkyňou, ale nemohla tu dnes e, prísť. My sme e, my ďakujeme spravodajkyni za návrhy a my máme taký kontroverzný postoj k týmto um, otázkam. Môžeme podporiť eh, tú, to volanie po jasných pravidlách, to je jasne uvedené, že je treba mať lepšiu a dobrú legislatívu na národnej aj komunálnej úrovni. Eh, nesmieme ustupovať od noriem pre BOZP. A však vidíme určité protirečenie v stanovisku Konkrétne chceli by sme Takže pokiaľ ide o materskú dovolenku, nie je možné potom e, spochybňovať takýchto, takéto pracovníčky. Čiže ďalšia otázka súvisí aj s um, tu, tu, toho pro, tu, proporčnej ochrany to nám sa vidí zvláštne. Ďalej, zjednodušenie legislatívy, či náhodou nebude e, viesť k tomu, že sa znížia miera ambícií v dôležitých otázkach a napokon nemôžeme akceptovať také návrhy, ktoré sa týkajú pracovných noriem, ktoré by tvorili prvok e, hospodárskej súťaže. Vonkoncom takýmto spôsobom by nemala Európska únia fungovať e, v rámci hospodárskej súťaže na takomto základe. To sú naše pripomienky. Ďakujem. Thank you, uh, Laura Agia. You... Ďakujem, Laura Agia. Nechcete sa vyjadriť? Dobre. Teraz Sean Simon. Thank you, Madam President, and can I... Ďakujem, pani predsedajúca. Dovolte, aby som sa pripojil k blahoželaniu a blahoželá mojej kolegyne z regiónu. Ja nesúhlasím s jej správou, ale naozaj je jasne e, obdivovúhodná, ako napísala všetko jasne, ako ona vždy, keď niečo píše. Uh, ale jedna z vecí, ktorú som sa poučil, keďže som tu zatiaľ v Európskom parlamente relatívne krátko, že anglická fráza volá, nazvať um, um, š, naz, vo francúzštine sa dá nazvať, že teda no, pomenovať mačku mačkou a lopatou, lopatou. Takže ako my hovoríme my socialisti, to ešte z, z, z, sa nez, za, nezmie časom. Je tu množstvo e, filozofických diskusí, ktoré e, budú o tom, že či pán Timmermans je socialista alebo nie je, alebo či to, čo robí, či je socialistická politika alebo nie, alebo že či pán Timmermans to, čo robí. A tak diskusia o pánovi Timmermansovi je fascinujúca, ale absolútne zbytočná a frustrujúca. A chcel by som povedať, že tí z nás na tejto strane, ktorí si o nás o sebe myslia, že sú socialisti, tak mnoho z toho, čo pán Timmermans robí, sa nám nezdá až také sociálne či socialistické. Ani tomu nie je v tom prípade, keďže v prípade tej, z toho zjednodušenia, o ktorej hovoril, hovoril, že to nie je deregulácia, to je zjednodušenie. A pani McIntyre jasne povedala v tom veľmi jasnej hutnej správe, ale to nie je také jednoduché, že keď tým, že len jednoducho čo si zjednodušíme, to tým už veci zlepšíme. To nie je celkom tak. Svet nie je fungovaný, postavený tak, že malé a stredné podniky sú zaťažené zložitosťou a keď dáme tú zložitosť preč, že už všetko bude pre nich jednoduché. Napríklad sú to aj veľmi veľké firmy, ktoré tiež eh, obchodujú obchodujú s tým, že produkujú stále viac a viac e, komplexity a zložitosti a že vlastne žijú z toho e, a zneužívajú tých, ktorí pre nich pracujú. Pozrite sa na smernicu o zamestnancoch či pracovníkoch. E, práve, že tá zjednoduchosť nie je problémom, je ta, nie je riešením a, a celý program o tom, že chceme čosi zjednodušiť, to legislatívne, aby som povedal, nie, niekde niečo fakt uh, jednoduché, prípadne až negramotný prístup by som nazvala k tomuto je. Uh, tu sú veci, ktoré sa ponechali, e, ktoré, ktoré, legisla, ktoré komisia nová zhodila zo stola, že toto a toto nebudeme my riešiť, lebo netreba sa starať o kaderníkov a ich pracovné podmienky a podobne. To nie je vonkoncom zjednodušenia a zlepšenie legislatívy. Tu, to sú veci, ktoré, ku ktorým sa, ktoré sa vyvinuli za roky, E, a boli výsledkom e, rôznych rokovaní sociálnych partnerov. A ja si nemyslím, že pán Timmermans je až taký super, ako si o sebe myslí. A tá správa, ktorú pani McIntyre napísala, skutočne je na obdiv, ale si zasluhuje naozaj ešte jedno premyslenie. Hej, uh, e, Mr. Dominik Martin. Ďakujem teraz pán Dominik Martin. Merci, Madame le Président. Vous... Ďakujem pekne, pani predsednička. Vy viete, že my neradi chválime. Sme lakomi na chválu, ale tu musím pani McIntyre naozaj pochváliť. Naozaj bravo, bravo, bravo. Trikrát. Konštatovanie je jednoducho. Mnohé 90 e, pracovných miest zamestnancov tvoria malé a stredné podniky a samozrejme je nutné zjednodušenie, ak e, tieto malé stredné podniky, mini, mikropodniky, ktoré majú menej ako 25 zamestnancov, a e, väčšina z nich robí administratívnu prácu, to je veľký handicap blahoželám k tejto ochote a snahe odľahčiť e, pracovný kódex. Samozrejme, nechcem zanedbávať, počul som socialistov, samozrejme nemôžeme zanedbávať bezpečnosť na pracovisku, nesmieme zanedbávať otázku e, e, ochorení. E, ale bojovať, sa za, bojovať za tento princíp e, prevencie, to je dôležité a samozrejme je potrebné zachovať tento cieľ a e, ciele, ktoré sleduje pani McIntyre, sú sociálne, e, e ochranu zamestnancov, sociálne, ochranu životného prostredia, musíme požívať zdravý rozum. Poviem, požijem jednu krajinu, ktorá e, patrí do Európskeho spoločenstva, ktoré, ktorá je úspešná a ktorá podáva výkony, a teda nie je žiaľ v EÚ, je Švajčiarsko, kde, obchod, kde pracovný kódex e, má 90 strán. To je všetko. Ďakujem. Thank you. Ďakujem pekne. Pani McIntyre, chcete ešte povedať niekoľko slov? závere? Ďakujem pekne, aby som chcela poďakovať všetkým za ich príspevky. Dovolte, aby som prešla tak stručne cez to, čo, povedali kolegovia. Pani Sander, vy ste hovorili o tom teste MSP a správne ste hovorili o dobrom načasovaní, posúdení vplyvov. Takže e, sa budem tešiť na vaše pripomienky, e, pozmeňujúce návrhy e, v tejto oblasti. Pani Junkerius, určite BOZP je veľmi dôležité. Ja súhlasím a ja som jasne povedala, pričom neustupuje zatiaľ, čo sa nebude ustupovať od noriem BOZP, tak už čo viac môžem povedať, e, súhlasím s tým, že nechceme znížiť naše normy BOZP pre našich pracujúcich. A potom ďalej pani Sander hovorili, že sa, a ďalšia poslankyňa, že sa im nepáči slovo deregulácia. A Pre mňa je to tiež ťažké, lebo keď chceme znižiť množstvo legislatívy tak, aby bola jednoduchšie a ľahšie sa s ňou pracovalo, tak to v podstate znamená deregulácia. Čiže uh, ja budem sa musieť s vami spojiť a budeme hľadať nejaké iné slovo. Možno, že v mojom jazyku alebo v vašom jazyku to vnímame inak. A bolo by dobré, aby sme o tom si podiskutovali, aby sme bolo jasné, že čo presne vy tým myslíte. Možno, že by sme si to mali vydiskutovať viac. Tiež ďakujem pekne pani Turnes za jej pripomienky. Opäť zdôraznila, aké dôležité je POZP, Myslím, úplne každý to vyjadril, ja s tým súhlasím tiež. Vítam podnívci návrh, ktorý sa týka toho prístupu z dola a že je treba rokovať so zúčastnenými stranami, to je určite napomocné. Vy ste takisto spomínali aj ten dopad eh, na legis- dopad legislatívneho procesu na veci, takže to je tiež dôležité. Tiež e, som rada, že tu mám akceptáciu jasnej legislatívy a tiež sa mi páči vaša myšlienka, že aj členské štáty by mali mať možnosť e, robiť, čo chcú. A toto myslím si, že práve je tá oblasť, kde členské štáty by mali mať možnosť naozaj tvoriť legislatívu svoju vlastnú, nemusí všetko prichádzať z Európy. A týmto sa už dostávam veľmi pekne k Seanovi Simonovi, môjmu kolegovi z, z West Midlands regiónu. Musím povedať, že naozaj pán Timmermans je socialista, ktorý je takého, ako si ja predstavujem a keď vy hovoríte konkrétne o BOZP e, kaderníkov, tak práve Timmermans povedal, že keď chcete zdravie a bezpečnosť pri práci e, kaderníkov vo vašej krajine a mať takú legislatívu, tak nech sa páči a presne to je súvisí s tým, čo povedala pani Karis, že keď to chcú členské štáty robiť, nech si to urobia. Majú na to podmienky, sú to, to ich podmienky, ale to nie je niečo, čo by Európska únia mala, mala regulovať po celej EÚ. Takže neviem, či nepresvedčím Šona Simona. Budeme musieť to teda ponechať na, Timmermansa, na pána Timmermansa, aby ho presvedčil ale verím tomu, že napriek rôznym stanoviskám na našich, alebo rôznym názorom určite nájdeme dobré kompromisy a aj keď nebudem súhlasiť so všetkým, čo všetci povedali, ani to asi do mňa neočakávate, myslím si, že reakcie boli veľmi konštruktívne a veľmi pekne vám za ne ďakujem. Ďakujem. Ďakujem. Termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov je 26. marca a Prijatie vo výbore to bude 28. mája a e, gečný výbor Júri to má 16. až 17. júna. Taký je časový harmonogram. Teraz sme prišli k bodu číslo 14 nášho programu. Týka sa to Európskeho fondu pre strategické investície, EFSI. A môžem dať slovo správodajcovi E, spravodajkyni pani Jazlovieckej. Nech sa páči, máte slovo. Nuž, najprv by som sa chcela všetkým srdečne poďakovať e, za pozmenujúce návrhy. Chcela by som sa takisto poďakovať aj spravodaj, tieňovým spravodajcom, ktorí museli naozaj E, pracovať nad kompromisnými návrhmi. K tým pozmeňujúcim návrhom tiež by som chcela poďakovať e, sekretariatu výboru pani Aniete, ktorá veľmi pomáhala. A ako viete, že tu máme urychlený postup a hlasovanie už o tomto stanovisku malo by byť na najbližšom stretnutí výboru 1 apríla a v tejto súvislosti vlastne spolu s tými spravodajcami sme začali pracovať nad kompromisnými návrhmi. Veľmi mi nás záleží na tom, aby tie kompromisy, ktoré príjmeme, aby boli prijaté čo najväč, s najväčšou podporou politických skupín. No, aby aby to potom bolo schválené aj vo výboroch eh, gečných, ktorí sú Ekon a Budžet tieto výbory. Tie, pozvaňujúce návrhy v týchto výboroch sú asi 1400 pozvaňujúcich návrhov, takže naozaj je tu veľa práce s, s vypracovaním poslednej verzie a ako som už povedala, veľmi mi na tom záleží, aby naša, e, náš výbor e, bol, a jeho stanovisko bolo, bol braný veľmi seriózne. V tejto súvislosti keď uvažujeme o návrhoch, ktoré sa týkajú všetkých pozvonujúcich návrhov, ktoré ste predložili, ale aj to, čo aj vyplýva zároveň z diskusie, ktorú sme mali o tejto správe. Čiže ja som sa teraz zhodla na e, nasledujúcich prioritách vytváranie pracovných e, miest, čo je veľmi dôležité aj pre, túto, e, pre náš výbor, ale Takisto vnímam to ako kľúčový prvok pre výsledok fungovania Európskeho fondu pre strategické investície. Detailne môžete nájsť článku 1. Potom sú pokiaľ ide o investície, sme uznali, že je potrebné, aby boli zapojení experti, ktorí vedia vypracovať e, posúdenie vplyvu na financovanie projektov, vytváranie pracovných e, miest, to sa týka členky článku. Takisto Európsky fond strategických investícií musí e, sa sústrediť na tie sektory, kde je vysoký potenciál nových pracovných miest a musí generovať alebo aj zabezpečiť synergiu prostriedkov štátov a to, je, to všetko je v článku 5. A to týka sa to aj sociálnej politiky. Ďalej sme sa venovali aj e, to, akým spôsobom budú sa pripravovať správy pre Európsky parlament, ktoré budú hodnotiť e, výsledky to, tohto fondu. To je článok 10 až 12. A tiež dôležitá e, otázka je, ako potom Európska investičná banka má určitú investičnú platformu, čiže zabezpečiť, aby tie prostriedky naozaj ďalej sa dostali e, aj malým a stredným podnikom, lebo to sú tie podniky, ktoré tvoria najviac pracovných e, miest nových Tiež e. by som sa chcela obrátiť na tie sporné body, tie body, o ktorých sa diskutuje a v bode 2 by som chcela sa vyjadriť k pozmeňujúcemu návrhu číslo 2, pretože je tu jedna politická skupina, ktorá tlačí na to, aby sme v našom dokumente mali také ustanovenie, ktoré by sa malo sústrediť na vydávanie prostriedkov alebo poskytovanie prostriedkov e, v rámci e, geografického určitého usporiadania alebo kritéria. A mne sa zdá, že takéto ustanovenie nie je v poriadku pre tento e, fond, pretože ako viete, v Európskej únii fungujú aj štrukturálne fondy a on, to, Tie koncentrujú sa práve na regióny a na tie územia, ktoré majú veľké problémy a oni majú zabezpečiť podporu členských štátov v tom, aby riešili existujúce problémy v danom regióne. Ale tu hovoríme o fonde, ktorý má uh, akoby aj, aj podporiť súkromné investície, ich prilákať. Takže ten hlavný cieľ uh, by mal byť sústrediť, by nemal byť sústrediť sa na, len na projekty v niektorých regiónoch, e, ale na také projekty, ktoré sú jednoducho dobre, ktoré majú vysoký potenciál, že e, majú vysokú možnosť vytvoriť nových pracovných miest, ale nemala by tam byť, byť to územné kritérium. A ďalší bod, ktorý mne sa tiež veľmi ťažko akceptuje, a to je, že jedna politická skupina by chcela zameniť termín Quality and Sustainable Jobs na better and sustainable jobs. A mne sa vidie, že už práve aj po tomto poslednom stretnutí, ktoré sme dnes mali našimi spravodajcami, som začala sa zamýšľať nad tým, že či naozaj e, je treba urobiť takúto zmenu, lebo keď my hovoríme o vytvorení nových pracovných miest, tak predovšetkým mám otázku, ako môžeme zadefinovať better, teda slovo better, new working place, keď nemáme ešte predtým nejaké vlastne keď predtým to miesto ani neexistuje. Eh, ako má byť lepšie, keď ani nebola. A zatiaľ, čo hovoríme o quality jobs, tu hovoríme o pracovných podmienkach, o lepších podmienkach. Práve o tom hovoríme. Uh, a tiež by som chcela, aby obe tieto skupiny e, možno zvážili tieto dve veci a pouvažovali o tom, že či nebolo dobre, aby stiahli tie kompromisné návrhy, ktoré predložili, alebo tie pozmeňujúce návrhy, čo predložili, aby sme podľa možností získali čo najväčšiu podporu, lebo nezabúdajte na to, že čím väčšia podpora v našom výbore, tým lepšie stanovisko a lepšie je videné naše stanovisko aj v ostatných výboroch e, Ekone a vo výbore pre rozpočet. Ešte raz by som sa chcela ešte raz srdečne poďakovať všetkým spravodajcom, tieňovým za spoluprácu a tiež sa teším na ďalšiu spoluprácu, lebo pred sebou máme ešte množstvo roboty. Takže teraz sa teším na vaše pripomienky. Ďakujem pekne. Tieňovi spravodajcovia za SAD Maria, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Predovšetkým by som sa chcela poďakovať a poblahoželať spravodajkyni, pretože sa jej podarilo mm, naozaj tak e, veľmi rýchlo odviesť dobrú prácu a pritom zohľadniť vyjadrenia z našej strany. My vždy sa snažíme spolupracovať pri takýchto projektoch, ktoré idú kráteným postupom. A to, čo tu predstavila, je dôležité, hlavne keď sa jedná o tú strategickú prioritu, pretože naozaj ide o to, aby sme zabezpečili, aby tento fond fungoval na, pre pracovné miesta, pre všetkým kvalitné pracovné miesta. Takisto tento, pri tomto fonde je potrebné venovať pozornosť úlohe vzdelávania, odbornej príprave, rozvoj zručnosti a takisto aj sociálny aspekt pre všetkým dôraz na malé a stredné podniky. Čo sa týka správy a riadenia, myslím si, že tu sa vieme na našom výbore konsensne zhodnúť na tom, že je veľmi dôležité venovať pozornosť e, zloženiu investičného výboru. Musíme zabezpečiť to, aby investičný výbor mal ľudí, ktorí majú expert, potrebnú expertízu, aby naozaj zohľadnil dopad na uh, sociálne e, aspekty a na pracovné miesta. Na záver by som chcela ešte zdôrazniť to vytvárania investičných platformiem, pretože ak budú náležite navrhnuté a mm, poznáte náš návrh, tak potom investičné platformy sa môžu stať um, silným motorom, ktorý bude hnať tvorbu pracovných príležitostí. Čiže tu nejde iba o investície, ide o tvorbu pracovných miest na záver, čo sa týka toho, aký prístup zaujať, my si ceníme, že sa tu odvolávate na to, aby FSI zohľadnil e, to, čo robí Fond súdržnosti. Samozrejme, hlavným cieľom FSI je podpora vysokokvalitných strategických investičných projektov, to nikto nepochybuje Avšak vieme aj zo správy Svetovej organizácie práce, že dopady na tvorbu pracovných miest budú vyššie, ak Fond pre strategické investície bude venovať patričnú pozornosť tým najpostihnutejším regiónom, čo sa týka dopadov krízy. Ja nenavrhujem to, že tieto regióny by mali dostať väčšiu prioritu. Ja iba hovorím, že projekty z týchto regiónov, že by sa malo, mali riešiť súrne skráteným konaním pretože takýmto spôsobom môžeme prispieť k znižovaniu sociálnych napätí v mnohých regiónoch v Európe. Takže to je taký, taká drobná zmena, ktorú navrhujem. Ja nehovorím, že tieto projekty majú dostať vyššiu prioritu. Ja hovorím, že tieto projekty majú byť vyhodnotené rýchlejšie ako súrne prípady. Ďakujem. Ďakujem. Ulrike, Ulrike Trebesius. Zunächst einmal möchte ich mich herzlich bei Najskôr sa chcem srdečne poďakovať spravodajkyni ktorá ten obrovský počet pozmeňujúcich návrhov dokázala zredukovať na priateľnú mieru. Myslím si, že spolupráca sa bude niesť v konstruktívnom duchu. V princípe je to tak, že e FSI odmietame, pretože neveríme eh, v účinnosť tohto programu. Samozrejme, e FSI nemôžeme eh, nemôžem mu zabrániť, preto sa budeme eh, naozaj ďalej snažiť nájsť schodné kompromisy, ktoré by boli akceptovateľné pre nás všetkých. Ešte raz e, chceme zdôrazniť, že je treba prinášať na trh konkurencieschopné produkty a ten katalóg, ktorý bol predložený, ktorý sa týka tých požiadaviek, tak ten e, sa nedá stotožniť s tými cieľmi. Tam patrí napríklad inovácia, e, podpora vzdelávania, cieľe Európy 2020 alebo sociálne podniky. Tieto veci sa môžu človeku pozdávať alebo nie, ale v tomto koncepte nebudú fungovať v tejto koncepcii. Takisto s polutovaním konštatujem, že štruktúrne reformy nie sú tým principiálnou, to principiálnou požiadavkou na to, aby bola možná účasť na takýchto programoch EVSI. Nemali by sme e, byť leniví a nejakým spôsobom odhľadnúť od uvažovania dôvodov tejto krízy, ktorú máme v Európe. A ja chcem povedať, aby sme zapracovali tieto eh, základné, tieto základné reformy ako vedúce, vedúce princípy. Eh, ďalej, kvalifikácie, ktoré sú relevantné z pohľadu trhu, musia byť eh, musia nimi disponovať tí vedúci pracovníci. My musíme v prvom rade dbať na to, aby sme vytvárali dobre, kvalitné pracovné miesta a aby nebola v popredí len tá kvalita, pretože pri tej obrovskej miere nezamestnanosti, respektíve nezamestnanosti, ktorú máme vo všeobecnosti v eurozóne, e, by sme nemali byť príliš vyberaví. A ďalej, pokiaľ ide o požiadavky ohľadom projektov, ktoré sa týkajú kvality kvality tých pracovných miest. Chcel by som troška varovať pred takýmto prioritizovaním, pretože ak má takýto program na niečo vplývať a účinne vplývať, tak by sme mali dbať viac na to, aby sme sa pokúsili malé a stredné podniky dobre e, podporovať a dobre ich posilniť a nie ich ďalej e, zahltiť ďalšími požiadavkami, ale ja som naozaj optimistický, ako som už ráno hovorila, že sa nám do budúcnosti podarí nájsť kompromis. Ďakujem spravodajkyni. Thank you. Uh, Enrique Calveš. Ďakujem Enrique Calveš Lampon za ALDE. Ďakujem pekne, pani predsednička. No, odkiaľ by som mal tak začať? Predovšetkým by som raz povedal, aká je aktuálna situácia ako správny Európan. Myslím si, že existujú také dve strany tejto iniciatívy, ktorá je veľmi dobrá a ktorú všetci schvalujeme. Sú tu také dve tendencie, dva myšlienkové prúdy. Jedni si myslia, že to je <laughs> ďalší investičný fond, teda viac prostriedkov finančných viac ako máme vďaka kvantitatívnemu e, odľahčeniu e, v súvislosti s eh, rizikom. V podstate návratnosť investícií bude tu významná, ale to nežiadal pán Juncker, ani to neponúkol, ani to od nás občania neočakávajú. No, myslím si, že tu hovoríme o krátkodobom šoku, takých krátkových šokových opatreniach v snahe z krátkového hľadiska jednoducho zvrátiť vývoj e, nezamestnanosti krátkodobými projektami, ktoré budú mať však dlhodobé prínosy. Vypoču som si s e, veľkým záujmom prezentáciu vynikajúcej spravodajkyne aj prácu si vážim. Krátkodobé investície, dlhodobé e, pôsobenie, ale krátkodobé šokové vplyvy na trh práce. Podporujeme takéto šokové, takúto šokovú liečbu šokom systémovú liečbu šokom. Nie, malo by to ísť cez charitu alebo vyhadzovanie peniazy z okna. Nie, musíme si to naozaj zvážiť tak, aby konečný výsledok bol pozitívny a prospešný pre našich občanov. A nie len pozitívny, ale aj dlhodobý. Musíme sa zamerať na obmedzenie nezamestnanosti. Čo to znamená? Znamená to, že potrebujeme vytvoriť také štruktúry, ktoré nám pomôžu obmedziť nezamestnanosť. A za to si musíme stanoviť priority. Ja tu nehovorím o tom, aby sa veci robili na národnej štátnej úrovni. Ja hovorím o administratívnych regiónoch, to znamená regióny administratívne e, subjekty. Hovorím tu o nezamestnanosti, o fondoch nezamestnanosti, ktoré môžu byť nadnárodné, nadregionálne Myslím si, že o to by sme sa mali snažiť. Tam, kde sú také veľ- oblasti veľkej nezamestnanosti, na to by sme sa mali zamerať a tam znížiť nezamestnanosť. Hodne sa hovorí o kvalitných pracovných miestach, ale čo je to kvalitné pracovné miesto? keď e, ste v situácii núdze a v tej situácii sa teraz nachádzame. Ja si myslím, že by bolo oveľa lepšie a užitočnejšie hovoriť jednoducho o pracovných miestach, bodka. Bez akýchkoľvek prídavných mien, pretože to vždy prináša za sebou len problémy. Prívlastky sú problémové. Ak chceme nejaký privlastok, tak povedzme lepšie a udržateľné, čo v španielčine bude znamenať stabilné. Ak chceme hovoriť o kvalit kvalite a kvalitných pracovných miestach musíme začať definovať, čo je to kvalitné miesto, ktoré miesto je kvalitné, ktoré nie je. A minieme na to množstvo energie a, a stratíme veľa času a medzi tým zanikne ďalšie množstvo pracovných miest. Uh, tak ako hovorili Alde. A ešte na záver, čo sa týka riadiaceho výboru a účasti, e, nie pre hodnotenie projektov, ale v výbore, riadiacom výbore, kde budú odborníci z členských štátov. My by sme chceli, aby ten mandát členov bol dozotvorený, pretože ak nie, tak opäť raz budeme vytvárať prekážky, byrokraciu, tam, kde sme povedali, že nechceme, aby monitoring robili čierne štáty, ale aby sa to robilo na, na miestnej regionálnej úrovni. Pozrite sa, veď to takto zavedieme eh, oveľa viac byrokracie, oveľa viac pečiatiek a neodľahčujeme administratívnu záťaž práve naopak. Takže naše pozmenujúce návrhy budú sa zameriavať práve na tieto veci, ku ktorým som sa vyjadril. Ďakujem. Zastupca za GUE nie, dobre, takže Monika Vána za zelených. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Ja sa chcem najskôr poďakovať pani spravodajkyni za mimoriadne konštruktívnu spoluprácu. Ja naozaj si vážim takéto vážne a predovšetkým vecné e, riešenie témy pri takýchto komplexných záležitostiach, ktoré sú poznamenané aj rôznymi východiskovými bodmi jednotlivých strán Čiže je to veľmi dôležité a ďakujem veľmi pekne za to a myslím si, že spoločne dokážeme e, do toho vniesť ešte ďalšie podstatné zmeny a rozšírenia tohto dokumentu. My zelení ešte nie sme úplne spokojní, e, poviem to takto, a máme e, rôzne, a už to sa dotkla aj pani spravodajkyňa, máme niektoré kontroverzné body, sme pripravení nájsť kompromis, sme na dobrej ceste, myslím, Poprvé, chceme, e, aby bolo zaznamenané, že sa nedomnievame, že každá investícia je dobrá investícia. Investícia musí byť zacielená a musí vychádzať z využiteľnosti a využitia musí byť na úžitok pre občanov. Investície nie sú cieľom sami o sebe a preto chceme to troška ešte doladiť a pritvrdiť, tak povediac, pokiaľ ide o ciele, ktoré e, majú sledovať tieto investície, Jeden už bol spomenutý, Európa 2020, tam sú veľmi dôležité ciele, e, ochrana klímy, boj proti chudobe, e, ďalej odstránenie nestabilných pracovných miest, e, ďalej mm, výskum a veda. Ďalej by sme tu mali zaviesť aj štruktúru o znižení škôd, tak ako to napríklad štru... Mm, doložku o zamedzení škôd, tak ako je to napríklad aj v legislatíve, ktorá sa týka ktorá sa týka ďalších tých záležitostí a pani spravodajkňa už hovorila o štúdii ILO, kde je kladený dôraz na tie regióny Európy, ktoré majú e, vysokú mieru nezamestnanosti alebo chudoby. ILO jasne hovorí vo svojej štúdii, že tie najväčšie účinky z pohľadu tvorových zamestnanosti takýchto investícií vznikajú len vtedy, ak tie investície smerujú do regiónov s vysokou nezamestnanosťou a s osobitnými sociálnymi problémami. A keď e, zároveň, a na to sa sústredíme aj v dokumente, to je dobré, ak v tých členských štátoch prebiehajú aj e, patričné opatrenia na poli pracovného trhu a takisto pokiaľ ide o zručnosti a vzdelávanie a to je veľmi dôležité a my chceme aj v našich príspevkoch potvrdiť to, čo ILO uviedlo vo svojej štúdii. Viem, že jediný výbor, ktorý sa týmto zaoberá, aj ďalšie výbory, ktoré riešia EFSB, tak tiež e, sa tým zaoberajú a my chceme v najväčšej možnej miere využiť potenciál tohto prostriedku a preto nie len hospodárska, a sociálny rozmer spolupráce nás zaujímajú, ale takisto aj No takisto aj ten teritoriálny rozmer. E, tretia vec sa týka trvalodržateľného e, rastu a spolupráce na úrovni EÚ. Treba to demokraticky nastaviť. E, musíme tam zakotviť systém partnerstva, čiže zakomponovanie tých lokálnych, regionálnych aktérov, občianskej spoločnosti pri plánovaní a pri realizovaní investičných rozhodnutí a takisto aj silnejšie pôsobenie Európskeho parlamentu, pokiaľ ide o voľbu, výber e, expertov e, sociálneho trhu, ktorí potom budú v rámci steering board alebo investičných výborov a ktorí budú príjmať rozhodnutia. Tu by sme si želali, aby to bola voľba na jednej strane, e, do ktorej vstupuje teda Európsky parlament ako aj Rada Máme tam niekoľko pozmeňujúcich návrhov, pokiaľ ide o transparentnosť, konflikty záujmov e, expertov, potom e, rodové, rodová distribúcia v rámci takýchto vecí, v rámci týchto zoskupení. Samozrejme, všetky tieto návrhy nenajdú podporu, to vieme, nebudú mať väčšinu, ale e, sme pripravení konštruktívne ďalej to riešiť. Ďakujem pekne Thank you, Laura Agia. E Ďakujem, Laura Agia, e FDD. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcem sa poďakovať kolegyni spravodajkyni za vôľu eh, riešiť tieto veci a spolupracovať. Eh, bohužiaľ musím v mene svojej skupiny konštatovať, že sme ešte veľmi vzdialení od eh, pozícií, ktoré by sme mohli nazvať schádzajúcimi sa a samozrejme my požadujeme transparentnosť a tá bola istým spôsobom podporená ako myšlienka. Každopádne e, mohli by sme sa potom dostať do stavu istého súhlasu, tam, kde, sme vložili, kde bola vložená tá definícia tých mikropodnikov, tak tam sme e, identifikovali istú ochotu pochopiť, že takýto fond naozaj bude vplývať e, na to skutočné hospodárstvo, na tú reálnu ekonomiku a že naozaj sa mu podarí riešiť e, dopady krízy, alebo že sa potom nakoniec toho stane bohužiaľ len jeden z ďalších série, zo série tých takýchto nástrojov, takýchto fondov, takýchto prázdnych, prázdnych škatul. No, samozrejme, ešte tu zostávajú niektoré kritické pripomienky a tie sa tie sú stále rovnaké, aj tie, tie isté veci, ktoré nechápeme, tie sa nemenia. Týka sa to mnohých eh, záležitostí pracovného, pracovnoprávnych. Samozrejme, niektoré záležitosti sa týkajú iných komisí, patria do pôsobnosti iných komisí, ale keď hovoríme o tých veľkých infraštruktúrach, tak ja by som chcela vyzvať k tomu, aby sme sa pozreli na to, aké sú tie údaje, ktoré sa týkajú E, také prác, pracovného rastu, alebo rastu pracovných miest vo veľkých e, podnikoch. To je naozaj príklad, ktorý by som chcel, aby ste si pozreli. E, tie veľké infraštruktúry, napríklad v Taliansku, ktoré môžu mať prospech z takéhoto fondu, samozrejme nie sú to len tí, ktorí, sú, sú to teda subjekty, ktoré nevždy vyriešia tieto problémy zamestnanosti ale ak napríklad aj v Európe má skutočne vplývať pozitívne e, takýto fond na oblasti a na regióny, ktoré sú v prvom rade zasiahnuté krízou, tak samozrejme e, bude treba pokračovať aj v tých veľkých projektoch, e, ktoré pomôžu zmierniť účinky krízy. Samozrejme, my chápeme, že je tu, my teda prislúbujeme vôľu ďalej spolupracovať, A sú tu body, v ktorých sa schádzame, v ktorých to vieme ďalej rozpracovať aj z pohľadu tohto, tohto výboru. Ja naozaj zdôrazňujem dôležitosť eh, zabezpečiť istú slobodnú voľbu pre tieto osoby, ako náhle sú nominované do také dôležité pozície. Úplná neprítomnosť eh, konfliktu záujmov musí byť eh, dokázaná plne bezvýhradne aj takisto pokiaľ ide o ich kompetencie v oblasti sociálnej, naozaj musíme veľmi sa sústrediť e, na, tú, na ten sociálny rozmer e, ekonomiky, na sociálny rast. V momente, kedy tá produkcia sa zdá, že už nie je silnou stránkou únie, tak musíme sa naozaj zamerať na odvetvia, ktoré viac alebo menej dokážu aspoň v časti e, riešiť a zmierňovať problémy, ktoré priniesla kríza a ktorá ešte stále pretrvá v Európe. Ďakujem. Ďakujem, Guillaume Baláš. Oui, euh, merci madame la présidente. Áno, ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem pekne aj pani spravodajkyni za odvedenú prácu. Ja pôjdem rovno k veci, k dvom témam, ktoré ma trošku trápia, čo sa týka e, geografického aspektu. Od roku 2008 konštatujeme rozdiely v hospodárskom vývoji pre všetkým v zóne euro a to v podstate pred, sa prekladá do toho, že keď máme jednotnú menu, tak máme nástroj, ktorý by nemal byť deliteľný. Ide o reinvestície verejných prostriedkov do územia. To by bolo prirodzené. Ak sme v tej istej hospodárskej zóne, tak tá, e, tí silnejší sú stále silnejší. A to je v podstate dobrá správa, pretože tu by mal byť takým tlmičom, malo by to doplňať. E, ale problém je v tom, že povieme, že sa nemá zohľadniť geografické kritérium, tak e, to ešte situáciu ešte zhoršujeme a teda nebudeme reagovať na potreby určitých regiónov, tak ako tu povedali, ktoré sú v najväčších problémoch, ktorým najviac chýba investícia. No samozrejme, nejde o to, aby sme tu na novo vyrobili e, tradičným spôsobom štrukturálny fond, ale vôbec nezohľadniť toto kritérium, to tu už zaznelo, si myslím, že je predsa len nejednoznačné. Druhý aspekt, a to je všetko, čo poviem, čo sa týka oceku preambule 2, tu sa hovorí o tom, že e, ide o súdržnosť a že sú tu podmienky, predpoklady, preto aby investície boli užitočné. To štruktúrálna reforma a fiskálna zodpovednosť. Čiže E, definujeme od začiatku štruktúrálne reformy, čo to je reforma trhu práce, e, nemáme jednoznačné názory na to, čiže musíme zajsť viac do hĺbky. Niektoré krajiny majú silný demografický vývoj a potrebujú investovať do vzdelávania, iní majú slabý demografický vývoj, čiže potrebujú investovať skôr do e, e, starostlivosti o starúce obyvateľstvo a potom daňová zodpovednosť, to isté. Máme tu krajiny, ktoré majú veľmi slabý rast a nemôžu jednoducho znižiť daňovú záťaž veľkým spôsobom, pretože ináč sociálny systém vybuchne. Takže ak dnes chceme, aby sme dosiahli ciele, aby dosiahol ciele, ktoré si stanovil, tak si myslím, že ideologicky musíme, nemôžeme stanoviť e, e, podmienky tak, aby sme a priori zakázali investície do tých e, oblastí, kde to najviac potrebujeme. Dobre, vy to ukončíte, áno. Tam slovo Dominik Matanovi. Matanovi. Merci, madame le président. Ďakujem pekne, pani predsednička. Veľmi stručne, ja mám pocit, že tu ide o to, aby sme za niekoľko mesiacov spravili to, čo Európska únia nespravila od začiatku krízy 2008 a pán Juncker mal myšlienku šokovej terapie, jednoducho investovať 315 eh, miliard eur. To je super, fantastické, má to však jednu chybu že tých 315 milión eur, z nich máme iba tých 15 a on tu vychádza z nejakého pakového efektu e, na členské štáty. Druhou chybou tohto programu je to, že vtedy, keď pán Juncker žiada od členských štátov peniaze, tak žiada 30, 40, 80, 100 milión eur, dokonca viac, aby ušetrili v rámci národných rozpočtov. E, vidíme, že to jednoducho nemôže fungovať. Takže ja mám pocit, že opäť raz je to len také, sú to len také pekné reči a uh, môžem povedať vopred, že už teraz vieme, že to fungovať nebude. Ďakujem. Thank you. Uh, now I'm sure... E, ďakujem. Som si istá, že pani laslovecka chce zhrnúť diskusiu. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Pokiaľ ide o vaše pripomienky, tak eh, ja som ich veľmi pozorne sledovala. V niektorých eh, prípadoch ide o to, čo sme práve počuli na stretnutí tieňových spravodajcov. Sú veľmi podobné, ak nie totožné vo väčšine prípadov. Pokiaľ ide o pani Rodríguez, môžem povedať eh, nasledovné. Som hlboko presvedčená, že tento fond a veľmi dobrá práca expertov, ktorí budú vyberať projekty, tie budú práve hnacovým motorom dynamického rastu v Európe a takisto aj tvorby pracovných miest. A veľmi sa mi pozdáva vaša myšlienka ohľadom regiónov, ktoré sú v ťažkostiach, e, ktoré majú vážne znevýhodnenia, pretože vy chcete, aby v e, pohľadu rozhodovania bol ten prístup, bol zvolený rýchly prístup. To sa mi veľmi páči, je to lepšie ako to, čo uvádzam v mojej správe, keď hovorím o tom, že takéto regióny by mali mať prioritu pri výbere projektov. Áno, máte pravdu. Mohol som sa dopustiť chyby v mojom e, prístupe, preto máte pravdu to sú práve tie regióny, ktoré najviac potrebujú tie štruktúrálne fondy. Však niekedy to nestačí, niekedy je ťažké e, navádať súkromných investorov, aby do toho investovali peniaze, ale takéto riešenie by mohlo fungovať. E, páči sa mi váš spôsob argumentácie, pokiaľ ide o prioritizáciu takýchto regiónov a pokiaľ ide o rýchly postup, alebo teraz rýchlený postup, myslím, že to zakomponujem do mojej správy. A ja dúfam, že tým pádom bude ľahšie potom zosúľadiť to so záujmami iných skupín. Teraz sa ospravedlňujem, ak nesprávne e, vyslovím meno pani Trebesius. Áno, ja si uvedomujem skutočnosť, že vaša skupina má iný prístup, že vaša skupina nevníma e, tento fond ako všeliek pre všetky problémy. Ja to ani tak e, neponúkam, vôbec nie, ako nejaký všeliek, ale ak tento fond má e, podporovať napríklad existenciu verejno-súkromných partnerstiev, ktoré v tejto chvíli nie sú funkčné, aj keď ten úspech budeme merať zapojením verejných a súkromných financií pri vývoji nášho hospodárstva, tak už to pre mňa bude úspechom. Okrem toho ste spomenuli, že počas krízy by sme mali hovoriť o reformách, o štruktúrálnych reformách. Áno, e, v našej správe hovoríme konkrétne o niektorých typoch štruktúrálnych reforiem, ktoré by sme mali pokračovať. Teraz e, sa chcem dotknúť toho, čo povedal pán Baláš. Áno, naozaj je veľmi ťažké pristúpiť k nejakej voľbe, pokiaľ hovorím o týchto reformách, pretože každý členský štát, dokonca každý región v rámci členského štátu si vyžaduje iný typ transformácie. A my e, podporujeme kontinuitu štruktúrálnych reform, nechceme však e, mať prístup, ktorý bude napasovaný pre všetkých. To nie je našim riešením vôbec. Pán Šambo sa sústredil na tvorbu kvalitných pracovných miest, alebo s vysokou pridanou hodnotou. A vy ste mm, upriamili našu pozornosť na túto šokovú terapiu. Takisto ste spomenuli dlhodobý prístup. Ja by som rada zdôraznila, že aj keď hovoríme o dlhodobom prístupe, tak máme na mysli, teda keď hovoríme o tom dlhodobom prístupe, tak máme na mysli stabilné pracovné miesta. Ja by som neznižovala závažnosť slova kvalita, pretože my pred niekoľkými rokmi sme išli cestou flexibility na trhu. Ako to ale vyzerá teraz, následne? Sú tu nepoužiteľné zmluvy, ktoré vypinuli z nášho návrhu, alebo teda zmluvy ako odpad. A to aj preto, že v tom čase, v čase legislatívneho návrhu sme sa nesústredili na kvalitu ako takú. Čiže nemali by sme znižovať dôležitosť slova kvalita. Samozrejme, musia to byť e, decentné, kvalitné pracovné miesta, nemôžu to byť len krátkodobé e, krátkodobé pracovné miesta nejaké ako v antišokovej terapie, musia to byť dlhodobé kvalitné e, miesta. Pani Ivana hovorila takisto o regiónoch, ktoré sú najviac ovplyvnené a posihnuté takouto krízou. Ja verím, že tie nám, e, riešenia, ktoré prinášam, že tie uspokoja aj vašu skupinu. Ja zopakujem to, čo som už povedala počas tieňového, stretnutia tieňových. Tie posúdenia, ktoré vykonávajú experti a skutočnosť, že aj parlament má byť súčasťou, tak to pravdepodobne neprimerane predlží celý ten proces. Myslím si, že tak banka ako aj rada odvedú svoju prácu riadne a som si istá, že títo experti budú riadne pripravení. Neviem si predstaviť postup, eh, v rámci ktorého by nejaká skupina nesúhlasila eh, s tým, že sa oprie o znalosti alebo noha o štyroch expertov, ktoré boli navrhnutí komisiou a potom by sme opäť naštartovali celý ten proces. To je neakceptovateľné. To by mohlo trvať navždy a potom by sme hľadali expertov 3 roky a nepoužili by sme prostriedky, ktoré sú tak potrebné. A pokiaľ ide o Lauru AGU, tak myslím si, že všetky tie prvky, ktoré vaša skupina predložila, sme za, zahrnuli, pretože hovoríme o transparentnosti a dokonca ešte aj máme malé a stredné podniky takisto obsahujú alebo sú predmetom definície mikropodnikov, takže mikropodniky zohľadňujeme, pokiaľ ide o ten územné kritérium. Máme aj v kompromise uvedeme, že nie, nám záleží na tom, aby pro návrhy z ťažkých regiónov brali brané do úvahy a tiež hovoríme aj o expertoch, ktorí, a to v kompromise N, Navrhujeme, aby podpísali aj vyhlásenie, že sú naozaj nezávislými expertami. Nož a neviem, to asi bude všetko. Ospravedlňujem sa, keď som niečo vynechala. Viem, že nemáme veľa času. Veľmi pekne ďakujem za, vaše, za vašu aktivitu v tomto procese aj za množstvo predmojúcich návrhov. A ešte o to dôležitejšie, že to je vlastne urýchlený postup a verím, že to čo najskôr uh, budeme mať za sebou. Spravodne sa rečnička. And uh, uh, as you mentioned now, uh, the adoption in employment is uh, the ako ste povedali, že teda prijatie správy je 1. apríla a potom vo výbore EKON je to 20. apríla. Taký máme harmonogram. Teraz máme bod číslo 15 nášho programu a dávam slovo hneď Laure Agi z EFD. Eh, e Grazie, presidente. Eh, ďakujem, pani predsednička. A eh, ďakujem všetkým, ktorí spolupracovali, to znamená všetci tieňoví, ktorí spolupracovali na pozmejúcich návrhoch. Ďakujem za príspevky. Ja želám, aby sme následne dokázali potom v rámci našej spolupráce vytvoriť dokument, ktorý bude taký, s ktorým sa dokážu stotožniť, e, stotožniť väčšina e, s tými potrebnými úpravami. Samozrejme, bolo mimoriadne dôležité e, dostať príspevok všetkých kolegov, čo by som rada počiarkla aj s uspokojením, je skutočnosť, že e, sme sa do veľkej miery stotožnili s tými predloženými postrehmi a nápadmi. E, toto je vec, ktorá sa v prvom rade týka bezpečnosti zamestnancov a má to byť úprava, ktorá bude e, prístupnejšia, jednoduchšia. Istým spôsobom sú to parametre, ktoré sa vzťahujú na všetkých takýmto spôsobom, upravujú. E, mám niektoré postrehy, hlavne je to dôležitosť e, poskytovať e, správne informácie ohľadom používania takýchto ochranných osobných prostriedkov, použitím aj media, teda prostriedkov komunikácie, ktoré sú dostatočne prístupné, internetové stránky, aplikácie na smartfónoch, tak aby sme dokázali to nasmerovať na čo najväčší počet e, pracovníkov v rámci nejakej oblasti alebo regiónu a tým pádom e, sa vyhnúť nejakým e, rizikám pracovných úrazov. Chcem poďakovať tak zeleným, ako aj kolegovi z SAD za takéto vstupy do tejto veci. Ďalej je treba zdôrazniť dôležitosť práva na zdravie a takisto na bezpečnosť zamestnancov. To sú základné práva, ktoré sa týkajú prevencie rizík, takisto nevyhnutnosť spraviť prísnejšie e, tie definície ohľadom kategórií rizík, ktoré treba zredukovať. Čiže tie nesprávne interpretácie treba vylúčiť e, často tie kategórie rizika nie sú dostatočne a jednoznačne vysvetlené, tak potom dochádza k nárastu rizika. Aj v tejto veci sme sa do veľkej miery stotožnili s kolegami a ide síce o vytvorenie takých, vytvorenie takých prostriedkov, ktoré sú upravené e, na použitie toho, kto ich, kto ich teda využíva, kto s ním prichádza do pracovného kontaktu to znamená takto jasne a jednoznačne definovať kategórie takýchto prostriedkov na individuálne použitie. Takisto e, si myslím, že treba dávať pozor na nedeklarovanú typy práce a takisto domácu prácu, prácu v domácnosti. A ďalej aspekt, ktorý netreba e, podceniť, e, ide o, a, a, a, o ktorom hovorila aj teda asociácia zamestnancov, a tým možno niekedy aj e, používajú osobné ochranné e, prostriedky v rámci svojej činnosti, teda takéto združenia pracovníkov alebo nejaké zoskupenia. E, ďalej, pokiaľ ide o sankcie, tam tie úpravy nie sú vhodným spôsobom uplatňované, čiže treba dať pozor na dohľad, na kontrolu, na vytvorenie systému sankcií, ktoré budú efektívne, vhodné a takisto aj správne odradzajúce alebo trestajúce tam, kde to je nevyhnutné a potom treba samozrejme zdôrazniť, že sa treba sústrediť na tú najdôležitejšiu časť. No ak e, dobre nastavíme tie smerovania, tak, tak e, ten, ten všeobecný konsenzus, ktorý existuje a ktorý sa týka toho, aby sme sa vyhli e, zbytočným pracovným úrazom, niekedy aj neumyselným často teda, tak sa k tomu dopracujeme. Pokiaľ ide o Tej formulácie alebo ten jazyk, ja si myslím, e, a toto je dôležité počiarknúť, e, že je e, nevyhnutné vychádzať z toho, čo sa orientuje na spotrebiteľov a nie to, čo navrhla na začiatku komisia. A tu citujem presne to, čo bolo uvedené. Čiže jazykom, ktorý bude ľahko pochopiteľný pre spotrebiteľov, tak aby sme sa vyhli akýmkoľvek nejednoznačnostiam. Ak teda to znamená, ten jazyk alebo tie formulácie musia byť nastavené na e, konečného užívateľa. Ak to takto aj my budeme formulovať, tak potom sa vyhneme niektorým typom z, e, pochybností. Chcem poďakovať aj kolegom, ktorí e, nasmerovali pozornosť na otázku tých DPI alebo tých individuálne upravených OOP, také, ktorí sú ktoré sa odchylujú od tých bežných a ktorí prinášajú isté riziko. A predovšetkým, že je nevyhnutné takéto osobné ochranné prostriedky stiahnuť z trhu. Toto je vec, ktorá vec celú, celú tak o, nejakým spôsobom ovplyvňuje. Ale hovoríme sme o tom, že by sme to mali do 5 dní stiahnuť takéto, takéto prostriedky. Ja si ale myslím, že tam, eh, kde je aj minimálne, čo len minimálne riziko, je treba zasiahnuť nevyhnutnosť eh, určiť eh, bez nejakej pochybnosti a transparentným spôsobom zodpovednosť eh, každého prevádzkovateľa, nejaké dôkazy na mieste. Aj tu je istá obmedzená časová platnosť. Predovšetkým treba počiarknúť, že nebude to použité na vyhodnotenie miery ochrany takýchto prostriedkov. Skôr bude, budú riešené niektoré charakteristiky, ako je ergonomická stránka alebo niektoré ďalšie aspekty používania takýchto OOP. Takisto súhlasím s tým, že nie je možné zvyšovať nejakým spôsobom byrokratickú záťaž a mali by sme takouto úpravou e, zľahčiť fungovanie pre malé a stredné podniky. To je pre mňa dôležitá zásada. Ale jednotné dosiahnutie e, takýchto úprav v celej Európskej únii, tak ako to počiarkala kolegyňa McIntyre, to si myslím bude ťažko realizovateľné a to z dôvodov rozdielných právnych úprav v jednotlivých členských štátoch. Ale e, zjednodušením tej, tej, nadmernej, tej nadmernej regulácie e, mo, je tu istým spôsobom ale aj riziko príliš všeobecnej legislatívy a ja by som sa na to zamerala, pretože často taká voľná interpretácia eh, nie je primeraná, nie je vhodná ani z pohľadu ochrany eh, zamestnancov a pracovníkov v jednotlivých štátoch. Ja chcem ešte raz poďakovať všetkým kolegom, eh, ktorí boli veľmi zainteresovaní na tejto veci a ktorí prinášali veľmi vhodné pripomienky. Ja si skutočne želám pokračovanie tejto spolupráce až po vypracovanie dokumentu, ktorý bude čo najlepší, najúčinnejší, pretože cieľom je ochrániť e, čo najúčinnejším spôsobom konečného užívateľa, ale takisto aj výrobcu a zamestnávateľa a takýmto spôsobom vytvoriť čo e, najlepšie, najlepšie fungovanie, najlepší systém. Ďakujem. Shadow rapporteurs and first of all... A teraz tieňových spravodajcovia. Najprv pán Kasa z EPP, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Áno, ja vítam mnohé pozmenujúce návrhy, ktorých je cieľom objasniť text a upresniť ho. Podľa mňa v tejto situácii je to zásadné, aby sa zachovala vysoká e, úroveň a aby sa zachovali podmienky bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku. To je zásadné. Predovšetkým by som chcel podporiť pozmenujúce návrhy, ktorých cieľom je získanie presných spolahlivých informácií o ochranných pomockách, o ktorých tu hovoríme. Zároveň môžeme podporiť aj tie pozmenujúce návrhy, ktoré vyzývajú členské štáty k tomu, aby v plnom rozsahu využili dostupnú technológiu a zvýšili schopnosť, možnosť tých, ktorí majú o to záujem, byť informovaní a na základe informácií sa rozhodnúť. Mám pocit, že chceme naozaj viac ovplyvniť záverečnú správu, ktorú predstaví IMKO. Ak toto chceme, tak potrebujeme dať väčší význam tým pozmenujúcim návrhom, ktoré jednoznačnejšie spadajú do kompetencie INTE. Eh, samozrejme očakávam dobrú spoluprácu so spravodajcom a tieňovými spravodajcami. Dúfam, že nájdeme kompromis, dobré kompromisy, ktoré v konečnom dôsledku pomôžu ochrane zdravia a bezpečnosti na pracovisku všetkým. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Guillaume Baláš, SAD. Ďakujem pekne, pani predsednička, a ďakujem aj pani spravodajkyni za odvedenú prácu, ktorá je naozaj inovatívna pre všetkým, čo sa týka o informovanosti a prístupnosti dostupnosti informácií verejnosti o ochranných pomôckach. Mm, podľa mňa na túto tému komisia odviedla dobrú prácu a vyšla zo smernice z 89. roku predložila zaujímavý návrh, ktorý pri návrhu je ustanovenia, ktoré sú veľmi dobré a dúfam, že budú všeobecne schválené. Je to jedna vec, ktorá podľa nás e, si vyžaduje ešte trošku práce. Ak chceme zaručiť to, aby pomocky vychádzali na základe vedeckých poznatkov, dĺžka platnosti atestácie Eh, je tu navrhnutá zo strany komisie na 5 rokov a my to dnes podporujeme. Avšak IMKO predložilo návrh taký, aby tam absolútne nebola určená lehota platnosti. A to je problém, pán Kaza to povedal, že čo sa týka ochrany, to nie je dobré, ak by tam nebola žiadna lehota, aby tie veci platili do nekonečna pretože je potrebné pravidelne prehodnočovať bezpečnosť takýchto pomôcok. E, a práve preto, že my máme na starost zamestnanosť za sociálne aspekty, tak myslím si, že by sme mali trvať na tom navrhovaných 5 rokoch zo strany komisie. Bolo by zaujímavé, aby my, náš výbor, sme chceli menej ako to, čo navrhuje komisia. Pán Kaz navrhuje, tuším, 7 rokov v pozmenujúcom návrhu, ale uh, my sme v podstate výbor pre sociálne otázky a bolo by to veľmi čudné, ak by naša komisia navrhla niečo, čo by bolo e, oslabilo ochranu pracujúcich, aby to bolo menej ako to, čo navrhuje komisia. Takže my sme za to, aby tam ostala platnosť atestácie 5 rokov. A po 5 rokoch by si to muselo celé prehodnotiť. Dúfam, že sa nám podarí dopracovať ako kompromisom. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani McIntyre, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja by som chcela na úvod sa poďakovať spravodajkyni Lore za odvedenú prácu na tejto problematike. My podporujeme silné požiadavky pre osobné ochranné pomôcky, avšak sme presvedčení o tom, že riadenie rizika a veda by mali byť základom všetky legislatívy v oblasti ochrany e, zdravia a bezpečnosti na pracovisku. Vicky Ford je spravodajkyňou e, k tomuto návrhu o výbore IMCO. A podobne ako pani Ford, aj my si myslíme, že všetká legislatíva musí byť jednoznačná, jednoduchá, efektívna a primeraná. A myslím si, že je veľmi dôležité, že keď zavádzame legislatívu, tak sa musíme postarať o to, aby podniky, pre všetkým malé a mikropodniky, ju vedeli ľahko a bezproblémovo uplatňovať. Ja som predložila viacero podmenujúcich návrhov, ktoré podľa mňa objasnia rozsah tejto smernice a zabezpečia to, aby sme mali jasno v tom, o pre ktoré osobné ochranné pomôcky pripravujeme legislatívu. Je dôležité, aby sme nepriamo nerobili legislatívu pre výrobky, ktorí nepatria do kategórie osobných ochranných prostriedkov, aby sme tak nevytvorili nežiadúce e, dôsledky. Takisto som predložila dva pozmenujúce návrhy, ktoré boli schválené parlamentom ešte počas predchádzajúceho mandátu v mojom vlastnom e, stanovisku o ionizučnom žiarení. Išlo o jednotné uplatňovanie Vzhľadom na to, že regulačný režim v jednotlivých členských štátoch sa rôzni a to významnou mierou, naozaj nie je reálne očakávať jednotné uplatňovanie zo strany členských štátov. Je úplne možné, že sa nám podarí dosiahnuť žiaduce dôsledky bez toho, aby sme museli mať jednotné uplatňovanie. A preto očakávam dobrú spoluprácu so spravodajkyňou a s ďalšími tieňovými Dúfam, že z toho celého eh, sa dopracujeme k dobrej správe. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ula Tornes za ALDE. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja by som sa chcela poďakovať spravodajkyni aj tieňovým za doterajšiu prácu na tejto téme musím priznať, že som rada, že sa môžem podielať na takej dôležitej téme a spolupracovať s dobrými a veľmi aktívnymi kolegami, ale mám problémy s určitými pozmenujúcimi návrhmi, ktoré boli predložené. Podľa mňa potrebujeme jasnú definíciu účelu individualizácie a e, úpravy na mieru osobných ochranných prostriedkov. Takáto individualizácia by mala vznik bývať iba vtedy, keď budeme mať objektívne faktické e, dôvody, ktoré povedú k zvýšeniu bezpečnosti. Ak to nebude mať žiadny dopad na ochranu zdravia a bezpečnosť na pracovisku, tak to len zvýši náklady pre predovšetkým malé stredné podniky a nebude to prínosné pre nikoho. Ja si myslím, že je potrebné zabezpečiť to, aby zamestnávateľ a výrobca mohol predložiť informácie buď na papieri alebo elektronicky. Nemala by tu byť dvojitá požiadavka voľby buď, ale teda voľba buď papierovej alebo elektronickej podoby. E, výrobca by nemal byť zodpovedný za tretiu stranu e, iba konkrétny zamestnanec, ktorý používa nejaký ochranný prostriedok. Očakávam návrhy kompromisov eh, od spravodajcov a teším sa na ďalšiu spoluprácu. Thank you, Terry. Ďakujem pekne, Teddy Rajnke, za zelených. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja by som sa takisto chcela poďakovať aj spravodajkyni za odvedenú prácu. Myslím si, že eh, je dobrým základom pre pozmenujúce návrhy od samého začiatku, keď si prečítame nadpis osobné ochranné prostriedky, tak si môžeme myslieť, že to je taká technická záležitosť. Ale keď si to pozrieme bližšie, tak v podstate ide o základné práva všetkých pracujúcich na zdravie, ochranu zdravia a bezpečnosť na pracovisku. Takže myslím si, že to je veľmi dôležitá téma. A keď si pozrieme na čísla v roku 2007, 23 milión pracujúcich alebo 8,6 pracovných síl e, malo zdravotné problémy, ktoré súviseli so zamestnaním. A to je hrozná situácia nielen pre samotných pracujúcich, ale aj pre náklady na podniky a systémy sociálneho zabezpečenia, e, kde v podstate je odhad 5,9 HDP ročne e, prinášajú E, choroby z povolania a úrazy na pracovisku. Čiže aj z tohto pohľadu je potrebné vylepšiť e, e, prevenciu, ochranu. Prevenciou a ochranou je prevencia rizika, dobré pracovné podmienky. Osobné ochranné prostriedky sú zásadné práve, ak sa má znížiť podiel úrazov na pracovisku a chorob z povolania Musí to byť všetko jednoduché, ľahko pochopiteľné, hovorila už o tom aj spravodajkyňa, ľahko pochopiteľné pre užívateľov. Je zásadné a nutné aj to zabezpečiť patričný dohľad a mechanizmy kontroly, ako náhle ochranné osobné pomocky sa e, uvedú na trh a tam, kde toto vybavenie predstavuje riziko, tak okamžite výrobca ho musí stiahnuť z trhu Členské štáty sú tie, ktoré by si mali stanovovať pod pravidlá o kontrolách, sankciách, postihoch a e, dohľade v prípade nedodržiavania ustanovení tohto nariadenia. Tie by mali zabezpečiť to, že to, čo sa tu rozhodne, sa v praxi realizuje. A jedna z vecí, ktorú pani Agia už spomenula, sa týka otázka práce na čierno. Momentálne diskutujeme o platforme, ktorá by mala byť vytvorená na európskej úrovne, ktorá by sa zaoberala otázkou práce na čierno. A v tejto oblasti ochrana na pracovisku vzhľadom na neoficiálnu prácu je veľmi, nárok, veľmi náročná, pretože e, chceme, aby sa dosahovali a plnili požiadavky E, na dobré pracovné podmienky a pri práci na čierno sú pracovníci vystavení veľkému riziku a zamestnávateľ sa vyhýba z odpovednosti. A myslíme si, že dôležitým opatrením je, dôležitou oblasťou je aj práca v domácnosti. Tá veľmi často sa robí neoficiálne e, a väčšinou sa to týka žien, tie väčšinou vykonávajú práce v domácnosti a tu by sme sa mali zamerať jasne aj na túto oblasť. Takisto sa teším na spoluprácu so spravodajkyňou a tieňovými a dúfam, že e, čo sa týka nášho výboru, veľkou mierou prispejeme v tejto oblasti. Ako som už povedala predtým, je to zásadné, základné právo na ochranu zdravia a bezpečnosť na pracovisku. Takže očakávam dobrú spoluprácu. Ďakujem. And Ines Suber, is... Ines Suber tu nie je, takže GUE Zástupca nie je prítomný. Možno kratučko na záver. Chcete niečo povedať, Laura Agia? Eh, le criticità sollevate da, dai colleghi. E- to, čo spomenuli kolegovia, tak tie veci už eh, boli riešené, keď sme dostali eh, pozmeňujúce návrhy. Teraz postupujeme formou sekretariátu. Okrem iného chcem poďakovať za dobrú prácu a budeme sa snažiť to pretaviť do kompromisu a pokúsime sa vyriešiť, pokiaľ bude možné, tie kritické body. Jeden z najkritickejších bodov dodnes je ten, ktorý spomínal kolega Balás, pokiaľ ide o 5 rokov platnosti. E, čiže uvidíme, Uvidíme o chvíľu. E, vychádzali sme z toho, že ako náhle je dokázaná alebo posúdená e, zhoda e, nejakého prostriedku, tak potom nie je nevyhnutné robiť nejaké posúdenie alebo hodnotenie a posteriori. Samozrejme je možné pochopiť ten smetok, ktoré tu vyvolalo kolegu, ktorý spomenul, čiže to budeme riešiť No aj ďalšie postrehy tu boli, ďalšie podnety a uvidíme, či kompromisné pozmeňujúce návrhy môžu nejakým spôsobom výsť ústrety tým jednotlivým pozíciám, či, sa potom z toho, či z toho potom vznikne dokument, ktorý bude pre všetkých priateľný, tak aby to dobre zohľadňovalo, zohľadňovalo aj názor Inko, ktorý bude gestorským výborom. Ďakujem. Thank you. Uh, we are ahead. Ďakujem pekne. Trošku máme ešte dostatok času, takže je to aj preto, lebo pani Suber prišla trošku neskôr. Takže prijatie vo našom výbore bude 1. apríla a hlasovať vo výbore IMKO bude sa 23. apríla. Toto je vlastne časový harmonogram a myslím, že teraz už prejdeme na, dnešný bod, dnešný, na posledný bod dnešného programu a to je preskúmanie rámca pre ekonomickú správu. A spravodajcom je pani Anne Sander. Neviem, či som dobre povedala vaše meno. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. No ja by som na úvod chcela pripomenúť, že text, o ktorom dnes hovoríme, je stanoviskom výboru pre zamestnanosť a sociálne veci. E, podstate e, pre pre, pre hospodárske záležitosti, či týka sa v rámci témy hospodárskej správy, čiže znamená všetky pravidla, všetky pravidlá koordinácie hospodárskych a rozpočtových politik členských štátov. Takže správa z iniciatívy, ktorú navrhol výbor EKON, tá bola po prvom zverejnení Európskej, oznámenia Európskej komisie, oznámenia, ktoré bolo priložené k výročnej správe a ktoré bolo zverejnené v Lani v novembri. E, toto špecifické oznámenie v podstate hovorí o získaných výsledkoch a o výzvach, ktoré má Európska únia v rámci hospodárskej správy. Okrem krízy, z ktorej sa snáď dostávame, všetci si dnes uh, E, pripomíname, že jednoducho nie je udržateľné žiť e, nad e, prostriedky, ktoré máme. To hovorí aj princíp hospodárskej správy a to nie len z pohľadu hospodárskeho, ale predovšetkým ide o to, aby sme sa vrátili k hospodárskému rastu a tvorbe pracovnej príležitosti v Európe a to udržateľnom. To je naozaj prioritná téma, aby sme 20 miliónov Európanov dostali z, z chudoby alebo teda zo zlých podmienok a z nezamestnanosti. Potrebujeme roš- e, mm, ísť za potenciál tvorby pracovných príležitostí v rámci politiky hospodárskej musíme zabezpečiť lepšiu koordináciu v sociálnych otázkach a práve ide o tento sociálny aspekt, ktorý je silnou stránkou toho odkazu, ktorý by som chcela v našom stanovisku uh, mať. A Samozrejme, potom je tam viacero bodov, o ktorých chcem hovoriť, napríklad o tom, že je nutné organizovať spoločné stretnutia Rady EPSCO a Rady ECOFIN, o tom, že je potrebné riadiť sa e, tabulkou sociálnych ukazovateľov v rámci európskeho semestra, že je potrebné realizovať špecifické odporúčania pre jednotlivé štáty, e, že je potrebné lepšie zabezpečiť lepšiu demokratickú kontrolu v rámci hospodárskej správy. Toto stanovisko vyvolalo mnohé reakcie a komentáre. 140 pozmenujúcich návrhov som dostala a v tejto fáze by som sa chcela poďakovať všetkým kolegom za ich príspevky, ktoré umožnili uh, podstate posilniť náš príspevok, e, príspevok e, nášho výboru do tejto diskusie, ktorá je veľmi dôležitá. Zároveň sa chcem poďakovať tieňovým spravodajcov, s ktorými sme mali veľmi dobré diskusie, viacnásobne a mm, to nám umožnilo posunúť sa vpred pri hľadaní kompromisov. Takže dnes vďaka E, e, snahy všetkých z nás, aj vďaka sekretariatu, ktorom by som sa týmto chcela poďakovať, sa nám podarilo mať e, okolo 15 kompromisných návrhov. Nebudem ich tu všetky menovať teraz, ale chcela by som upozorniť na také tie hlavné myšlienky, ktoré sú v tých našich kompromisoch. Prvou takou silnou myšlienkou je to, čo som už povedala, že je naozaj potrebné e, hovoriť o význame skutočnej inklúzii a o sociálnom rozmere v rámci hospodárskej správy. To je naozaj taká tá červená niť, ktorá sa tiahne celým našim stanoviskom aj kompromismi a mm, našou prácou. Takisto zdôrazňujeme význam toho, aby tento rámec hospodárskej riadenia bol efektívnym nástrojom na vyvažovanie hospodárskych nerovnovách a na obnovenie hospodárskej stability, ktorá je naozaj kľúčom pre inkluzívny a udržateľný rast. A práve takýto rast nám umožní dosiahnuť ciele, ktoré sú stanovené v stratégii Európska únia do roku 2020 v oblasti zamestnanosti a nezamestnanosti Eh, v rámci tých kompromisov takisto pripomíname význam toho, ako je potrebné nájsť rovnováhu medzi politikou zamestnanosti na jednej strane a hospodárskou politikou na strane druhej. Kompromisoch sa preberá myšlienka lepšej spolupráce medzi radou EPSCO a radou ECOFIN, napríklad zorganizovanie spoločných zasadnutí týchto rád, kompromisoch takisto sme prevzali myšlienku, ktorá bola v základnom texte, e, ktorá zdôrazňovala význam tabulky sociálnych ukazovateľov ako ex ante nástroj e, predvídania prípadných kríz. E, takisto chceme, aby členské štáty okamžite zohľadnili špecifické odporúčania pre jednotlivé krajiny. Ide o to, aby sme sa v podstate zabezpečili následné plnenie týchto odporúčaní. V našom kompromise e, hovoríme o význame toho, aby európsky semester bol demokratickejší a transparentnejší a na záver ešte poviem aj toľko, že ten náš návrh, teda naše návrhy, dobre, sme vo výbore pre zamestnanosť a sociálne otázky, takže nechcela by som poslať na ekon výbor návrh textu, bez toho, aby sme hovorili o dvoch otázkach, ktoré sú nášmu srdcu blízke, ktoré sa skôr týkajú uh, zásadných otázok politiky. Čiže sme prevzali a zdôraznili ešte raz to, ako je dôležité rýchlo realizovať iniciatívy pre zamestnanosť mladých, ale takisto aj vytvoriť priaznivé podmienky pre malé a stredné podniky, konkrétne tým, že im uľahčíme prístup k financiám. Takže tejto fáze asi toľko z mojej strany, pani predsednička, takže jednoducho pripomínam, že v diskusiách sa bude pokračovať až do teda budúceho týždňa, e, kedy sa dáš do hlasovania e, v tejto správe a myslím si, že so e, spravodajcami tieňovými. Sme dosiahli pokrok, ešte dosiahneme obrovský pokrok, za čo im už vopred ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz e, tenevý som ja, zo SAD. Nech sa páči, máte slovo. slovo. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Pre všetkým by som chcel poďakovať spravodajkyni za jej úsilie naozaj dosiahnuť konsenzus je to veľmi dôležitá správa pre tento výbor. A keď e, sa pripravoval rámec pre ekonomické e, riadenie, tak e, vtedy vlastne celý ten sociálny rozmer bol z toho vypustený. A teraz sa snažíme vlastne túto vec napraviť, alebo snažili sme sa napraviť cez európsky semester. Tým pádom vlastne nebola dostatočná zabezpečenie dostatočnej demokracie chýbalo. Takže v rámci tejto diskusie teraz e, môžeme otvoriť všetky tieto e, otázky a pokúsiť sa do toho zahrnúť aj sociálny rozmer, pretože je to veľmi dôležité v prípade makroekonomických a musíme jednoducho um, si uvedomiť, že vlastne už sa blížime k dosiahnutiu konsenzu k tejto správe. A prakticky všetky skupiny sa snažia v tejto otázke, pretože je veľmi dôležité, aby tento výbor vyslal jasný signál ostatným parlamentným výborom niektoré vyzerajú, že sa, nie sú až takí úplne nadšení z toho, aby sa tento sociálny rozmer bral tak vážne, ako sa má, ale celkovo je tu potom množstvo otázok miery detailu. A my si myslíme, že potrebujeme ambicióznu správu, ktorá vyšle jasný odkaz na báze konsenzu, tak aby tá záverečná správa o ekonomickom riadení bola užitočnou správou, ktorá bude vychádzať alebo bude postavená na širokom koncenze. Myslíme si, že hlavné témy, ktoré je treba riešiť, sa bude týkať hlavne týchto troch otázok. Musíme zabezpečiť sociálny rozmer, posilniť ho musíme sa poučiť aj z tých, e, vlastne z tých predchádzajúcich precedensov a Európsky parlament jednoducho nemôže byť priestorom, kde nie je, je táto diskusia. Jednoducho niekedy je to tak, že parlament má svoj vlastný program a napokon sa neuplatní vplyv na ostatné diskusie, ktoré prebiehajú india. No myslím si, že to by bolo úplne strašné, keby my sme boli vypustení z tejto diskusie. Takže toto treba tiež dať do úvahy. Tiež si myslíme, že je treba aj napraviť chyby v tomto ekonomickom vedení, tak ako nezamestnanosť je príliš vysoká a tiež aj chudoba sa zvyšuje. Je tu takisto stále, alebo je ustupujúce nadšenie pre európsky projekt a toto si nemôžeme dovoliť. Čiže nedostatok týchto sociálnych indikátorov a to, že sociálny rozmer bol prehliadaný za celé roky tejto ekonomickej krízy, potom je tu otázka štruktúrálnych reforiem. Je tu neustála prebiehajúca diskusia na túto tému, jednak v rámci eh, ročného prehľadu o, o raste ekonomickom, ale nie je možné nemôžeme vidieť e, by svetkami e, kolapsu vlastne vnútorného dopytu kvôli týmto rôznym opatreniam. Nie je možné mať alebo mať také reformy, ktoré absolútne zničia e, európsky sociálny model. My potrebujeme túto sociálnu zodpovednosť eh, aj v rámci reforiem a toto by sme chceli zabezpečiť, aby bolo v eh, správe. A potom to, čo sa týka tej demokratickej legitimnosti, určite musíme zvýšiť úlohu Európskeho parlamentu aj národných parlamentov v ekonomickom vedení pretože v podstate my sme úplne zo všetkého vypustení, vypustení z plánovania rozvojových politík a za posledné 4 roky rada, aj komisia prakticky jednoducho robili len medvediu službu úlohe tomuto Európskeho parlamentu. My tu nie sme len na to, aby sme opečiatkovali, o čom oni rozhodnú. Nie, my musíme spolu rozhodovať o budúcich ekonomických politikách. A toto treba napraviť a myslím si, že rovnako dôležitá je účasť národných parlamentov, pretože je tu e, presnesená právomoc členských štátov na európske inštitúcie, ale minimálne zástupcovia e, národných parlamentov musia aspoň byť informovaní, lebo keď nebudú vedieť, čo sa tu deje a čo tu robíme, tak e, to v podstate naozaj vám prilievame olej na oheň populistického hnutia. Takže my nesmieme nikoho vylúčovať a nesmieme vylúčovať ani členské štáty, nemôžeme závisieť ani od nejakej politickej dobrej vôle politických skupín tu. Jednoducho musí existovať naozaj formálne fórum, kde sa príjmajú rozhodnutia. A keď sme skutočnými demokratmi, musíme počúvať ľudí. Musíme počúvať zástupcov občanov, musia mať ten pocit, že sa zúčastňujú e, v rozhodovania v Európskej únii. Ďaká. Predsednička. Ďakujem teraz pán Krasnodebský. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Ja by som sa chcel pripojiť e, k tým poďakovaniam voči pani spravodajkyni, ktorá sa snažila nájsť spoločné body medzi nami a zohľadiť naše pripomienky v kompromisných návrhoch. Nám išlo hlavne o to, aby tam boli podľa mňa určité určité úpravy, podľa mňa dosť optimistického hodnotenia doteraz existujúcich opatrení. Vzhľadom k tejto kríze, ktorú v Európe máme, určite je tu téma demokratického deficitu ehm, a my aj v našom výbore nám záleží na otázku sociálneho vylúčovania a rozdiely medzi nami sú v tom, že my Naša politická skupina si nemyslí, že z Bruselu je treba všetko riadiť, respektíve, že sa dá ľahšie a lepšie robiť, než ako to robia samotné členské štáty, lebo vlastne my máme to porovnanie aj s Európs- porovnanie Máme rôzny systém v Európskej únii. Máme na jednej strane Bulharsko, kde niekto má plat 200 eur a na druhej strane je Luxembursko, ktorý má vďaka svojej všejakej fiškálnej politike má minimálnu mzdu 2000 eur tak e, veľmi ťažko hovoriť o rovnakých normách a rovnakých štandardoch. Ale to, tá, tá naša výhrada, aby sa zohľadnila Ehm, tá konkrétna situácia v jednotlivých členských štátoch. Ehm, chceme preto, aby to nariadenie bolo dostatočne ehm, flexibilné a aby sa mohli zobrať aj určité špecifiká v rôznych regiónoch Európy. To sa nám zdá že by to malo byť a to určite sa odrazí aj v kompromisoch, aj v našich pozmenujúcich návrhoch, pokiaľ sa veci nedostanú do kompromisov. Takže ja ďakujem ešte raz pani spravodajkyni za veľmi, za veľmi príjemnú spoluprácu a teraz budeme čakať na záverečný výsledok a na výsledok hlasovania. Ďakujem pekne. Uh, Vice Chair Teraz Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ja budem veľmi stručná, pretože ja by som začala tým, že by som poďakovala spravodajkyni za vynikajúcu prácu na tomto stanovisku a tiež za vynikajúcu prácu pri hľadaní kompromisov k textu. A keďže teraz vlastne dokončujeme tieto kompromisy, tak ja nebudem hovoriť e, veľmi detálne veci a v podstate vám poviem, že ďakujem za veľmi dobrú spoluprácu a teším sa na dokončenie prác na tomto texte. Ďakujem. Teraz eh, Ines Zuber z GUE. Obrigada, Presidente. Em relação a este... pani, ďakujem, pani predsedajúca. My sme tu mali rôzne stanoviská pri tejto správe. Um, rozdielne názory v porovnaní so spravodajkyňou a my aj pri predkladaní pozmeňujúcich návrhov opäť si myslíme, že tento výbor sa snaží akoby urobiť e, z kruhu štvorec, čo znamená, že teda sa snaží o nemožné. E, snažia sa robiť niečo, čo naozaj prakticky nie je možné. Všetky tie sociálne ciele, Veľmi no, ľahko sa to povie takto čierne na bielom, a že treba dať, e, neviem čo, môžu si pripraviť zoznam rôznych dobrých zámerov, ale v skutočnej realite, v reálnej politike takéto veci sa proste veľmi ťažko implementujú. Nie je to ani kompatibilné s s tým ekonomickým riadením a mať tí, a títo sociálne ciele nie sú celkom kompatibilné s tým ekonomickým vedením a tieto politiky pre ekonomický rást e, a jednoducho toto sú veci, ktoré sú úplne mimo toho dobrého ekonomického riadenia aj na, je napokon na členských štátoch, aby naozaj podporovali infraštruktúru, podporovali svoje ekonomiky, podporovali, vytvárali nové predpisy pre fu, fu, ich ekonomické nové zákony. No a tu sú predpisy rôzne, napríklad e, aj to, že maximálny raz môže byť 3% a potom sú tu rôzne, to čo sa týka teda toho, že aký vysoký maximálne môže byť deficit, do akej miery sa môže zadlžiť členský štát a to, že vlastne prišiel o túto svoju zruchovanú právomoc o tomto rozhodovať tak vlastne môžu, jediné, čo môžu robiť krajiny, je potom devalvovať samotnú hodnotu práce. A mnohí ekonomi, ekonomovia a odborníci zdieľajú môj názor. E, toto naozaj je taký damoklov meč. Aj v mnohých členských štátoch, aj to má veľmi zlý vplyv na životy mnohých ľudí. Tak mala by to preskúmať možno, že medzivládna konferencia. Potrebujeme naozaj jeden taký pakt, ktorý by zabezpečil sociálny rozvoj a by tieto pravidlá. E, takisto potrebujeme aj dostatočné financovanie z, e, z, z Európskej únie, tak aby tie peniaze naozaj mohli priniesť nejakú zmenu v sociálnej oblasti. A my sa teda budeme snažiť zúčastňovať prípravy e, kompromisov a určite aj v prípade zvýšenia financovania zo strany eh, komunitárneho, respektíve zo strany spoločenstva a takisto budeme sa snažiť eh, dosiahnutie minimálnej mzdy, ale toto už vlastne dosiahol tento Európsky parlament aj hlasovaním eh, na plenárke. Monika, nech sa páči. Ďakujem pekne. Chcela by som poďakovať za dom, dobrú spoluprácu so spravodajkyňou. Musím ale úprimne povedať, že pôvodne tá verzia som tu k tej pôvodnej verzii som e, bola veľmi kritická, ale nevedela som si vonkoncom predstaviť, že napokon sa nám podarí dosiahnuť určité priblíženie, pretože vtedy sa nám to vonkoncom nepozdávalo. A naozaj musím povedať, že vďaka veľmi skorú konštruktívnej spolupráci sa skutočne podporali podstatné prvky z textu zmeniť alebo dostať ich na tú správnu cestu, tie, čo sa týkajú hlavne rozvoja, a to je posilnenie e, sociálneho rozmeru európskeho semestra a tiež reformy, a to sú veci pre nás dôležité. A tu moja predrečnička už povedala, e, že môžeme vidieť určité určité také podstatné výhrady proti tomu, ako momentálne prebieha ekonomická politika a riešenia, riešenie toho, tej dlhovej krízy. My si myslíme, že to sú také neviem, demokratické postupy všeobecne. Ale Myslím si, že tu, ako povedala kolegyňa SND, potrebujeme naozaj ambicióznu správu a verím, že táto správa naozaj ide už tým správnym smerom, pretože sú tam určité dôležité prvky, ktoré podľa mňa sú dôležité pre tento výbor. Môžem povedať príklad, čo je pre nás dôležitý prvok. Jeden z nich by bola odvolávka na otázka um, nerovno, nerovnoprávnosti tu, alebo nerovnosti v prípade trvalej držateľnosti, ale takisto aj ten boj proti, proti sociálnej nerovnosti a proti chudobe a takisto aj, tam, aj Európa 2020 prakticky by mala byť posilnená, nie kde si byť odstavená na vedľajšiu kolaj táto agenda. Takže je treba slúžiť nie šetreniu, ale predovšetkým občanom a treba zabezpečiť eh, treba dodržateľnosť a existenciu. Dôležité sú takisto aj štruktúrálne reformy, spomenula ich aj spravodajkynia v takom rámci, aby sa tam mohli e, uplatniť sociálne dopady. A to napríklad to musia byť e, také štruktúrálne reformy, ktoré budú sa týkať aj sociálnych otázok, rovnako ako aj rodových otázok. To je tiež ďalší dôležitý prvok, ktorý pre nás je dôležitý ako zelených. A tiež e, už aj ostatní predačníci hovorili o otázke demokracie nie len otázka účasti parlamentu, to je tiež dôležité, ale aj otázka účasti sociálnych partnerov od občianskej spoločnosti, ktorí naozaj by mali byť oveľa silnejšie zapojení do európskeho semestra. A ako sme už aj počuli, alebo ako nám slúbila komisia už, že pripraví určité um, usmernenia už v minulom legislatívnom období a to bol sľub, ktorý zatiaľ ešte sa neobjavil alebo nesplnil e, ako zapojiť občianskú spoločnosť do európskeho semestra. Na toto zatiaľ ešte neprišlo usmernenia. Posledná vec, pozitívne vnímame e, sociálne jednotlivé zložky aj z hľadiska toho, aby boli vnímané rovnoocenne. Myslím si, že tuto sme na dobrej ceste. To aj predrečnička povedala, že ešte je tam treba prepraviť určité zmeny v dokumente, ale myslím si, že už máme celký dobrý dokument, ktorý predstavuje celkom dobrý kompromis. Thank you. Uh... Eh, ďakujem pekne a nakoniec eh, pani Sander. Ak chcete niečo doplniť, nech sa páči. Oui, merci, madame la présidente. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja by som sa chcela poďakovať kolegom za ich vystúpenia. Áno, tie veci, o ktorých hovorili, samozrejme mi pripomínajú diskusiu, diskusie, ktoré sme mali počas rôznych stretnutí Takže, počkajte, musím si nájsť poznámky. Chcela by som sa ešte vrátiť k určitým veciam, ktoré tu zazneli. Predovšetkým k tomu, že chýba demokracia, že európsky semestr nie je dostatočne demokratický, je o tom hovorili viacerí kolegovia, pán Pieto, pani Ivana. E, o veciach sa hodne diskutovalo na výbore. Takže globálne e, kolegovia sa skôr zhodnú, je tu konsenzus e, v to, že by sme mali povedať, že tu nie je dostatočná demokracia. Väčšina kolegov súhlasí s tým, aby sme zapojili národné parlamenty, myslím si, že všetci sa zhodneme na tomto bode, občianskú spoločnosť takisto, Európsky parlament, no samozrejme tu je takisto viac menej väčšinová podpora tejto veci. A čo sa týka sociálneho rozmeru hospodárskej správy, áno, o tom sa hodne diskutuje Hovorili sme hodne o sociálnych ukazovateľoch, dopracovali sme sa k textu, ktorý by mohol uspokojiť eh, veľa kolegov, to znamená, je to kompromis 5, ale je to otázka, ktorá, ako som povedala, sa stále vracia. Sociálne aspekty sú takouto eh, hlavnou líniou eh, celej správy a myslím si, že tu by sme nemali mať problémy. Pán Prieto hovoril o texte a o diskusiách medzi štyrmi prezidentami. To znamená, tu išlo o to, aby sa doplnil náš text, náš kompromis k tomuto bodu. Predpokladám, že to je zároveň aj požiadavka, ktorá je vaša, pani predsednička, čiže pracujeme na tom, e, zistujeme, ako by sa to dalo zaintegrovať. Ide o to, že e, my máme problém s tým, e, kedy bude v podstate zverejnená tá správa predsedníctva, tá bude až potom, čo my budeme hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch vo výbore, takže neviem, akým postupom ísť, či to môžeme zakomponovať vopred keď vieme, že potom už e, kolegovia nebudú môcť tomu predkladať pozmeňujúce návrhy. To je otázne zatiaľ, ale v každom prípade sme otvorení diskusiám a myslím si, že v tomto bode sa takisto spolu posunieme ďalej, prediskutujeme to s kolegami, máme na to ešte budúci týždeň. No a čo ešte? Pán Krasnodebský hovoril hodne o tom, že krajiny majú svoje špecifika a rozdielne postupy, vlastné postupy. Áno, to tiež sme sa snažili zohľadniť túto otázku. To vlastne súvisí aj s vystúpením pani Zuber, ktorá hovorila o potrebe dať väčší manevrovací priestor členským štátom O tom takisto hovoríme v, konkrétne v kompromise, ktorý hovorí o minimálnom príjme. Takže naozaj ide o to, aby sme e, vyzvali členské štáty k tomu, aby e, hovorili o minimálnom príjme, ale zároveň chceme zohľadniť ich špecifika a ich zvyky Eh, možno ešte eh, zareagujem na pani Tornes. Ja takisto chcem, aby princípy e, sme dobre odhlasovali o tomto stanovisku. Áno, ostáva nám ešte týždeň, takže samozrejme budeme v kontakte, pretože dnes popoludní tu ešte zazneli návrhy kolegov na zlepšenie kompromisov, takže určite sa vrátime ku všet, so všetkými politickými skupinami, budeme diskutovať a finalizovať naše návrhy. Pre mňa je veľmi dôležité a dúfam, že teda dostaneme podporu väčšiny kolegov za toto stanovisko. Nie preto, že ja som spravodajkyňou, ale preto, že si myslím, že je to veľmi dôležitá téma a preto je zásadné, aby sme si vypočuli, aby zaznel hlas aj výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a je veľmi dôležité, aby výbor EKON zohľadnil dôležité aspekty, ktoré sú dôležité pre nás. Takže všetkým ďakujem a ešte budem mať príležitosť viacerým kontaktom. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ako bolo spomínané, e, schválenie na výbor EMPL je 1. apríla a potom na IMCO 16. apríla. Týmto sa dostávam k bodu 17, e, termín ďalšej schôdze a tým je práve 1. apríl. A to bude dlhý deň, akým bol aj tento deň, Začnem o 9 ráno a koniec 18.30. Som si istá, že sa ešte uvidíme predtým. Takže ďakujem pekne za dlhý, ale veľmi zaujímavý a plodný deň. I leave this.